Nasledujú e, prihlásenia e, Rady a komisie k situácii v Poľsku. Vážené dámy a vážení páni, už teraz vás upozorňujem na to, že v tomto bloku našej rozpravy nebude e, kečty aj procedúra a nepripustím ani žiadne otázky blue card.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 Nie, nie, nepripustíme žiadnu diskusiu o rokovacom poriadku. Začneme s, diskus, s rozpravou. Môžete sa snažiť, koľko chcete. Takto to bolo rozhodnuté na konferencii predsedov. Bolo to oznámené politickým skupinám. Všetci ste to vedeli. Vážená pani eh, premiérka Šidlo, vítame vás v Európskom parlamente. Dámy a páni, rozhodnutia o opatrení eh, komisie, že budeme diskutovať a začneme dialog o situácii na Polsku Turecku na základe eh, rámca na eh, posilnenie eh, princípov právneho štátu je poprvýkrát rozpráva v tejto forme v Európskom parlamente. Je to úplne nový nástroj. Takúto rozprávu a takýto nástroj doteraz sme nemali. Tento nástroj komisia poprvýkrát predstavila v marci 2014. Je to mm, zriadené v rámci mechanizmu včasného varovania. Právny štát to je nám všetky všetkým jasné. Otázka rozdelenia moci je nám tiež jasná. Nie je to procedurálna len otázka, ale je to jadro demokracie e, našich spoločností. A preto je táto rozprava určite aj ústrednou rozpravou pre budúce konania takéhoto druhu. E, poukazujem na to, že budeme pracovať veľmi sústredenie a budeme tak robiť vzájomne sa rešpektujúc. A ešte raz e, srdečne vítam medzi nami pani e, poľskú premiérku a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie zúčastniť sa na tejto rozprave. Prejdeme teraz k rozprave samotnej najprv. V mene rady za uradujúce predsedníctvo dám slovo pánovi eh, ministrovi zahraničných vecí Holandska, pánovi Kondasovi. Ďakujem pekne, <clears throat> pán predseda. Európska únia eh, nie je len trhom, je to aj únia založená na spoločných hodnotách. Európske zmluvy sú elokventné a kryštalovo jasné. Článok 20 hovorí o hodnotách, na ktorých spočíva táto únia a potvrdzuje, že tieto hodnoty sú spoločné pre všetky členské krajiny členstvo je spojené s prínosmi, ale aj s odpovednosťou predovšetkým je to rešpektovanie základných hodnôt únie a právneho štátu, demokracie a základných práv. To nás ako členské štáty robí jedinečnými vo svete tieto hodnoty sú zdieľané nielen preto, že sú napísané na papieri, ale boli uvedené do života v pluralistickej otvorenej spoločnosti za posledné desaťročia niekedy e, čeliac e, opozícii sú zásadné, pretože zabezpečujú zásadné hodnoty a záruky pre našich občanov a fungovanie našej demokracie. Avšak ani právny štát, ani ďalšie základné hodnoty sa nemôžu pokladať za samozrejme tento kontinent bol svetkom troch e, veľmi smrteľných, veľmi, veľmi negatívnych e, udalostí Poučili sme sa z minulosti a to veľmi tvrdým spôsobom a nespočetne raz, veľakrát sme povedali, že sa nechceme vrátiť e, do takejto situácie. E, my chceme mier a slobodu. Boli sme úspešní v tomto snažení a tajomstvom tohto úspechu je, že demokracia a právny štát sú na prvom mieste a jedine vtedy môžeme pokračovať v takomto trende. Je to neustála výzva pred členskými krajinami, ale musíme byť otvorení a povedať, že žiadna krajina nemá monopol na hodnoty a múdrosť. My všetci sme efektívni, ale skutočnou silou našej demokracie je to, že sa identifikujeme s touto efektívnosťou, že ju uznáme a presadzujeme. O tom je demokracia. Znamená to tiež, že sme pripravení na otvorené diskusie o najlepších spôsoboch, ako chrániť tieto hodnoty v čase zmien. Dnes, dnešná rozprava, kde rada a ďakujem je, že bola, ďakujem, že bola pozvaná na túto diskusiu. Toto bolo vyvolané nedávnymi opet, opatreniami nedávno zvolenej polskej vlády tieto opatrenia a stanovisko e, ústavného tribunálu a teda mm, tejto krajiny, nezávislosť súdnych orgánov, pluralizmus médií sú nevyhnutné e, podmienky na fungovanie demokratickej spoločnosti. Rada opakovane zdôraznila, že sloboda médií a pluralizmus sú zásadnými hodnotami a piliermi demokracie. To je spojené s dôležitou úlohou pre zabezpečenie transparentnosti dopad na verejnú mienku občanov a účasť občanov na rozhodovaní. Pri viacerých príležitostiach rada tiež zdôraznila ne, potrebu nezávislého súdnictva ako základnej hodnoty e, spojenej s ústavnou tradíciou členských krajín a predsedníctvo nemôže posudzovať e, niekoho, hlavne v tomto čase rada diskutovala o tejto situácii, ale chcem krátko niečo o Polsku povedať. Nie je veľa krajín, ktoré historicky tak trpeli ako Polsko. Bolo rozdelené, okupované, ehm, ale polský duch nikdy nezomrel nezomrel, bojoval za svoju identitu aj pod sovietskou nadvládou a e, polskí vojaci oslobodili e, moju krajinu 45. zatiaľ čo naša vláda bola v exíle. Ja im za to budem navždy vďačný. V roku 2016 11 rokov potom, ako Polsko vstúpilo do Európskej únie, e, sa zaradilo do kruhu e, veľkých síl a je to veľká hospodárska, ekonomická sila, rastúci demokratický štát, posilňujúce inštitúcie. Pols- Poliaci sú tohto schopní preto, lebo budujú na tradíciách, ktorú oni mm, teda mali vo forme svojej ústavy v roku 1791. Ako boli medzi prvými. Podarili sa im mnohé veci a v hľadaní suverenity museli, e, sa, sa teda našli v srdci EÚ. My sme vďační, že máme príležitosť účastniť sa tejto diskusie. Parlament vždy ukázal, ako sa angažuje smerom k ochrane právneho štátu, demokracie a základných práv v EÚ. Nie je tajomstvom, že moja krajina Holandsko dúfa, um, že musí um, potvrdzovať tie základné práva a právny štát. E, v našej krajine je veľa medzinárodných a nadnárodných súdnych inštitúcií. E, Nemecko, Fínsko a Dánsko E, vyslalo, teda poslalo list, kde e, vyzývame e, k dodržiavaniu pravidel právneho štátu, základných práv a s tým spojených práv. Zorganizujeme aj seminár o migrácii a právnom štáte v, Sebu, v 2. februára v Štrásburku dúfame, že z relevantných inštitúcií príde veľa e, účastníkov. Pred dvomi e, mesiacmi sme mali dialog o právnom štáte a druhý dialog na túto tému sa uskutoční v maji. Využijeme výsledky z februára ako základ na túto diskusiu a naše predsedníctvo chce zabezpečiť rešpektovanie týchto kľúčových hodnot. Samozrejme, že nekonáme sami e, v tejto zásadnej veci, naopak komisia e, zohráva podľa nás e, nevyhnutnú úlohu, e, hlavne ako garant a strážca práv. Benátska komisia je tiež zaangažovaná v tejto práci. Európska komisia ako aj Benátska komisia sledujú a tešia sa na ďalší vývoj týchto diskusí a táto diskusia musí byť nestranná, kooperatívna, aby sme e, podrobne zanalizovali všetky fakty. Pán podpredseda komisie nás bude informovať o výsledkoch tejto práce z minulého týždňa Eh, kde sa začal dialog s polskými orgánmi a pani premiérka Šidlo eh, a ja budeme mať príležitosť eh, obrátiť sa na vás, aby sme vysvetlili stanovisko polskej vlády. Vítam ju dnes, pretože prispie k nevyhnutnému dialogu na tému demokracie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Predtým, než eh, udelím slovo podpredsedovi komisie, eh, dámy a páni eh, na tribúnach, vážení hostia, ste vítaní. Pravdepodobne ste prišli z veľkej diaľky sem dnes, ale musím poukázať na to, že podľa nášho rokovacieho poriadku sa nepredpokladajú prejavy súhlasu alebo nesúhlasu z návštevníckej tribúny vo form, ani vo forme potlesku, ani inak. Nech sa páči, máte slovo, pán Timmermans. E, ďakujem, pán predseda, e, e, pán predseda, pani predsednička, vážené dámy a páni. Chcel by som objasniť dôvody, prečo komisia sa rozhodla nedávne udalosti v Polsku zhodnotiť a ako chceme konštruktívne na, zakladajúce na faktoch postupovať ďalej pokiaľ ide o zhodnotenie e, systematickej hrozby pre e, princíp právneho štátu. Dôvod, prečo sme sa rozhodli e, postupovať podľa tohto rámca, je rozhodnutie v Polsku súvisiace s menovaním viacerých sudcov tohto súdu. Mala by to byť e, e, obvykle e, otázka, ktorú by mal, o ktorej by mal rozhodnúť samotný súd. Avšak, ako sa veci majú ostatné inštitúcie polského štátu, neboli v súlade s rozhodnutiami ústavného súdu v tejto veci. A toto viedlo k neistote, pokiaľ ide o fungovanie ústavného súdu. A ďalej Polský parlament e, sa rozhodol skrátiť mandát e, e, predsedu a podpredsedu súdu 20. 8. decembra minulého roka v novele zákona o ústavnom súde, ktorá vstúpila do platnosti, sa snaží meniť a urobiť fungovanie ústavného súdu značne zložitejším. Keďže význam ústavného súdu v Polskom systéme súdnictva je veľmi dôležitý. E, vnímame tu naozaj systemickú hrozbu pre princíp právneho štátu. E, obavy tiež e, boli nadnesené, pokiaľ ide o nové, nový mediálny zákon. Tu sa vyžaduje rešpektovanie demokracie základných e, práv. Média a pluralizmus sú tiež úzko prepojené so základnými právami, obzvlášť s právom na slobodné vyjadrovanie názoru. A preto komisia považuje za e, potrebné prehodnotiť e, tento zákon vo svetle Eh, jeho eh, súhlasu s princípom právneho štátu. Európska únia eh, vychádza z princípov popísaných v článku 2 zmluvy o fungovaní EÚ a obzvlášť tam ide o rešpektovanie <clears throat> právneho štátu. Zájomná dôvera členských štátov vychádza práve z toho, že princípy právnych štátov sú vo všetkých členských štátoch rešpektované sú tam ochranné mechanizmy, ale ak sa e, e, javí, že tieto ochranné mechanizmy sú ohrozené, Európska únia musí začať konať. A tiež chcem povedať, že ústavný e, štút v Poľsku zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní, že legislatívne reformy v Poľsku sú v súlade s ústavou. A práve z tohto dôvodu je dôležité vyriešiť eh, aktuálny spor týkajúci sa ústavného eh, súdu eh, veľmi rýchlo, tak aby tento mohol plne zohrávať svoju úlohu ako mechanizmus dôležitý pre právny štát v Polsku. 23. a 30. decembra minulého roka som napísal list e, do Polska, ale odpovede, ktoré sme dostali, neboli dostačujúce na to, aby boli naše obavy e, vyriešené. E, rámec týkajúci sa opatrení s ochranou právneho štátu nám umožňuje vstúpiť do dialógu s poľskými autorita, autoritami a my tak chceme urobiť v duchu kooperácie a nie konfrontácie Ehm, pred eh, hodinou sme dostali ďalší list, eh, ktorý má byť odpovedou na môj list, ktorý som eh, poslal minulý týždeň. My ho prehodnotíme konštruktívne a kooperatívne aby sme zistili, aké odpovede sme dostali na list, ktorý som sa slal minulý týždeň. Samozrejme, nemôžem otvárať už teraz, musíme to starostlivo prehodnotiť, pretože sme dostali iba pred hodinou. Chcem zdôrazniť, že sme na začiatku procesu podľa e, tohto rámcového postupu. Tento rámcový postup má preventívnu povahu. Sme na začiatku e, e, hodnotenia, čo nejako automaticky nevedie k nejakým rozhodnutiam v neskôrších štádiách. To bude závisieť čisto iba od faktov a informácií. Takže dúfajme, že tento dialog bude konštruktívny budeme pritom nestranní, budeme vychádzať z dôkazov a budeme kooperatívni. Je samozrejmosťou, že komisia plne rešpektuje suverenitu Európskej republiky a snaží sa o e, objektívny a nestranný prístup ako v prípade akéhokoľvek iného členského štátu a bude si plne, pritom plniť svoje e, úlohy, ktoré e, má ktoré sú aj naložené zo strany e, zmluv o fungovaní EÚ. A budeme takisto v kontakte s Benátskou e, komisiou Rady Európy. Ja to vítam. Polsko samotné požiadalo Benátskú komisiu o jej vyjadrenie e, v tejto súvislosti. Takže opakujem, toto je duch, v ktorom sme sa rozhodli minulý týždeň zahájiť tento postup e, dialógu s polskou vládou. A ja si myslím, že to aj v tomto duchu polská e, vláda odpovedala na náš list minulého týždňa. A v tomto duchu sa bude niesť aj naša e, odpoveď a e, v ňom sa poniesie aj náš ďalší dialóg s polskou vládou, aby sme, e, dúfajme, čo skoro vyriešili túto otázku. Ďakujem, pán predseda. Vielen Dank, Herr Timmermans. Das Wort hat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 predseda komisie, pán minister, dámy a páni. Srdečne vám ďakujem za to, že dnes môžem v Európskom parlamente e, sa vyjadriť k situácii v Poľsku. Ďakujem vám za pozvanie a za možnosť hovoriť tu a dúfam, že budeme viesť konštruktívny dialog. Je pre mňa veľmi dôležité ak máte nejaké obavy, aby sme ich dnes rozptýlili, pokiaľ ide o zmeny, ktoré sa zavádzajú v Poľsku. Zavádzame ich preto, e, lebo sa v Poľsku e, na jeseň 2015 uskutočnili demokratické voľby a e, poľskí občania demokratickým spôsobom rozhodli, že takúto takúto zmenu, e, ktorú navrhuje naša strana a podporujú. To je rozhodnutie poľských občanov. Ďakujem vám, že dnes mám možnosť prihovoriť sa a tejto ctenej inštitúcii v mene poľskej vlády, ale najmä v mene poľských občanov, pre ktorých je dôležitá sloboda, e, rovnoprávnosť, suverenita. To sú hodnoty, za ktoré Poliaci bojovali dlhé roky. To sú hodnoty, ktoré si nadmieru vážime. Práve e, sloboda, suverenita, e, rovnoprávnosť. To sú hodnoty, na základe ktorých e, sa náš národ ďalej rozvíja a veľmi mi záleží na tom, aby ste dnes po mojom prejave e, boli presvedčení tiež o tom, že Poľsko e, patrí k jednotnej Európe a síce v rovnakej miere a s rovnakým významom e, ako vaše štáty, ktoré tu zastupujete. Vážené dámy, vážení páni, Mám taký dojem, že eh, hlasy, ktoré často v Poľsku s bolesťou vnímame, eh, neoprávnené eh, kritiky často neoprávnenie hodnotia mm, postupy poľskej vlády na základe dezinformácií často, možno niekedy aj v zlej vôli, ale som presvedčená o tom, že títo sú e, v menšine. E, my, Európania, chceme budovať naše spoločenstvo na základe dôvery, na základe e, toho, že si ctíme rozmanitosť a vychádzajúc e, z, zo zásady, e, že v e, rozmanitosti sme v Európe jednotení. Mm, veľmi nám záleží na hodnotách ako bezpečnosť a jednota, pretože len jednotná Európa je silná natoľko, aby dokázala sa potýkať s výzvami, ktoré sú dnes pred nami a ktoré spoločne e, musíme e, riešiť e, otvoreným a rozhodným spôsobom. Poliaci sú pripravení podporovať Európu pri komplikovaných rozhodnutiach. Poliaci chcú podporiť Európu pri dôležitých rozhodnutiach. Sme súčasťou jednotnej Európy a je to pre nás naozaj veľmi veľká hodnota. O poľskej histórii sa tu už hovorilo, pán si ju spomínal. Poľská história je komplikovaná. Je to o, o, história komplikovaná až do dnešného dňa. Naši e, otcovia a pravcovia museli preliať e, krv, aby sme dnes mohli žiť v slobode, aby sme mohli byť rovnoprávnou súčasťou jednotnej Európy. Ale e, položili svoje životy aj za slobodu iných národov v Európe. Mnohé desaťročia sme museli bojovať za slobodu slova, za možnosť sami si budovať náš štát. To toto sme si vybojovali a nenecháme si to nikým vziať, pretože toto je ideá, ktorú nás naučila spoločná Európa. Sme Európania a sme na to hrdí. Vo voľbách na jeseň minulého roku Poliaci si zvolili program, ktorý sme navrhli. My, naša strana a právo a spravodlivosť, eh, Poliaci eh, si zvolili náš volebný program, program, ktorý sa zameriava na to, aby vyšiel v ústrety tým občanom, ktorí dnes po mnohých rokoch transformácia, po mnohých rokoch členstva v EÚ e, žijú v e, zlých životných podmienkach. Nevedie sa im príliš dobre. Možno je to pre vás zvláštne, e, vážené dámy a páni, Polsko, aj keď je členom Európskej únie, aj keď je to veľká krajina, ešte stále musí bojovať s problémami takéhoto druhu, napríklad nezamestnanosť mladých ľudí, veľmi nízka úroveň miest, Mnohé e, deti v Poľsku dostanú len jedno teplé jedlo za deň a to je jedlo v škole. E, mnohí si nemôžu dovoliť e, zaplatiť lieky. Často musia títo ľudia príjmať veľmi zložité rozhodovanie, rozhodovania, či si kúpia liek alebo či zaplatia faktúru za energiu. Aj to je súčasť polskej reality. Mnohí poľskí občania majú pocit, že sú niekde niekde v úzadí v rámci celého procesu transformácie. Chceme sa postarať o to, aby Poľsko eh, bolo eh, Poľskom rovnakých šancí, krajinou rovnakých e, šancí. E, želáme si, aby sa Poľsko mohlo ďalej a rýchlejšie rozvíjať. Navrhli sme program s úplne jasnými riešeniami, e, riešeniami, aké sa aplikuje aj v iných európskych štátoch. Vzali sme si príklad z iných európskych štátov, pretože sa domnievame, že by sme sa mali učiť z úspechu ostatných, že by sme sa mali učiť od tých, ktorým sa podarilo problémy úspešne zvládnuť. Vieme však tiež, že mnohí poľskí občania dnes majú pocit, že tieto rovnaké šance musia byť e, ponúknuté a zabezpečené. A náš volebný program e, bol e, práve programom, ktorý ich oslovil. Tieto voľby, ktoré viedli k tomu, že dnes sme na čele vlády, toto rozhodnutie poľských občanov nás za záväzuje k tomu, aby e, sme e, prispeli k tej dobrej zmene, k zmene, ktorú sme avizovali e, v našom volebnom programe, ktorú sme Poliakom slúbili od samotného začiatku už prvé naše aktivity vo vláde sú zamerané na realizáciu tejto zmeny. My presadzujeme e, zmeny, ktoré si Poliaci želali. To, e, čo chcú Poliaci, aby bolo základom ich štátu. Robíme to na základe platného práva za zachovania ústavy, za dodržiavania platnej legislatívy, za dodržiavania európskych zmluv a predpisov. Pretože ešte raz opakujem, sme súčasťou Európskej únie. Boli sme, sme aj v budúcnosti, chceme byť súčasťou Európskej únie, súčasťou Európy, ktorá sa vyvíja, Európy rovnosti šancí. Želáme si Európu, ktorá eh, si váži všetkých svojich občanov, Európu, ktorá sa stará o vývoj všetkých krajín, ktoré ju tvoria. To je naša budúcnosť a my chceme byť aktívnym členom takejto Európskej únie. Už dlhé roky sa zasadzujeme za právny štát a demokraciu. Sme krajinou, ktorá ako prvá v Európe zaviedla ústavu. Ústava v Poľsku je e, vecou svetov. Dámy a páni, v ostatnom čase nedošlo v Poľsku k žiadnemu porušeniu ústavy. Preto e, musím konštatovať, že síce e, je mi veľkým potešením dnes tu e, hovoriť pred vami a prezentovať e, pozíciu Poľska, ale nevidím dôvod na to, že sa venuje toľko veľa času poľským záležitostiam, pretože mám taký dojem, že existuje veľa neskutočne dôležitých problémov, ktoré by si zaslúžili Mm, pozornosť, že toho času v Európe je tých víziev naozaj veľmi veľa. Ale dnes som predsa len tu, som tu aj preto, že chcem s vami začať dialog. Chcem hovoriť o Poľsku, eh, chcem rozptýliť vaše obavy. Som hlboko presvedčená o tom, že ak budeme všetci eh, dobrej vôle, eh, po tejto rozprave dospejeme k názoru, že Polsko je silnou krajinou, ktorá sa dobre rozvíja a že je to silný, dobre sa sa vyvíjajúci člen Európskej únie, na ktorého všetci môžu byť hrdí. Dámy a páni, e, boli prejavené najmä dve obavy. Týkajú sa na jednej strane ústavného súdu a na strane druhej zákona o médiách. Ústavný súd, dámy a páni, je inštitúciou, ktorej sa v Poľsku darí dobre. Ústavný súd funguje, zatiaľ čo my tu diskutujeme, pred niekoľkými hodinami Ústavný súd prijal ďalšie rozhodnutie. E, súd funguje, nedeje sa tam nič zlé. Zmeny, ktoré boli urobené na zákone o ústavnom súde, sú opatreniami, ktoré sú v súlade so štandardmi v Európe a nejakým spôsobom sa neodchyľujú od e, situácie v ostatných európskych krajinách. Príslušný zákon sme museli zmeniť, pretože v roku 2000 v júni 2015 Predchádzajúci eh, parlament, bývalá vládnúca koalícia, prijala zákon, zákon, E, o ktorom e, rozhodol 3. decembra minulého roku ústavný súd v tom zmysle, že je protiústavný. A pripomínam, na to, že, pripomínam to, že ústavný súd sa takto vyjadril, k zákonu, ktorý prijala minulá vláda. A mnohí experti tiež upozornili na chyby v tomto zákone. Ústavní odborníci, ktorí boli zvolení za ústavných sudcov a po nových voľbách sa mali dostať do funkcie. Tieto pochybenia, ktoré sa udiali, sme museli napraviť. Bývalá vláda Ehm, menovala príliš veľký počet eh, sudcov. Komisia vo svojom posudku eh, jednoznačne konštatovala, že systém ústavného súdu musí byť zameraný na to, aby e, bol obsadený nepoliticky a aby vládna e, e, koalícia nemala možnosť obsadzovať všetky posty ústavných sudcov. Toto sa však udialo a to napriek skutočnosti, že zvolený prezident sa snažil a požadoval, aby toto rozhodnutie prijaté nebolo. Prezident následne rozhodol, že nevymenuje sudcov, ktorí boli zvolení za porušenia ústavných princípov. Parlament následne situáciu napravil a v súlade e, e, so svojimi e, právomocami konal, aby napravil situáciu, túto komplikovanú situáciu. Z pohľadu e, právneho Máme teraz 15 menovaných sudcov na ústavnom súde, presne toľko, e, koľko e, je ustanovených v našej ústave. A väčšina ústavných sudcov ešte stále sú sudcami, ktoré boli menované minulou vládou. Len 5 z 15 sú sudcami, ktorí boli menovaní mojou vládou a právo a spravodlivosť sa nikdy nesnažili dominovať a zmeniť ústavné e, právo a ústavný súd. Išlo nám len o to, aby sme vytvorili e, rovnováhu. Dnes, dámy a páni, e, chcem povedať, že 8 zo 15 sudcov môže byť z opozície. S tým súhlasíme. To je e, prejavom veľkej úcty voči opozícii, čo nás e, rozlišuje od našich predchodcov. Rešpektujeme opozíciu, želáme si dialog a želáme si spoločné riešenie dôležitých otázok, ktoré e, žia Poliakom na srdci. Aby sme zachovali pluralitu ústavného súdu, rozhodli sme sa, že sa budeme riadiť podľa princípov aplikovaných v iných krajinách a že sa postaráme o to, aby rozhodnutia boli prijímané kolegiom súdcov aj v iných krajinách. Existujú takéto úpravy. U niektorých e, vznikli obavy v súvislosti s tým, že bolo rozhodnuté, že je potrebná kvalifikovaná, teda dvojtretinová väčšina pre rozhodnutia ústavného súdu. Rozhodnutia ústavného súdu rozhodujú o tom, ako budú vyzerať naše zákony a preto bolo rozhodnuté, že e, chceme e, ustanoviť rovnakú väčšinu, ako je v e, ústavných otázkach. V mnohých krajinách sa ústavní sudcovia volia dvojtretinovou ústavnou väčšinou. Existujú krajiny v Európe, kde dvojtretinová väčšina je v takýchto otázkach potrebná a toto by vám malo byť dobre známe, dámy a páni, pretože mnohí z vás zastupujete krajiny krajiny, kde práve takéto ustanovenia existujú. Chcem tiež počiarknúť, eh, že toto kritérium sa postará o to, eh, že sudcovia sa budú snažiť nájsť kompromis a postaráme sa tak o to, aby došlo k väčšej pluralite a k lepšej schopnosti príjmať kompromisy. Eh, boli tiež vyslovené obavy ohľadne rozhodnutia ústavného súdu z decembru. Tu musíme z decembra. Tu musíme počiarknúť, e, že táto polemika má politický charakter a nie charakter právny. Ústavný súd je e, právnou inštitúciou posudzuje ústavnosť právnych noriem, to znamená rozhoduje o tom, či právne normy majú platiť aj v budúcnosti. Inak než obvykle súdy, ústavný súd nerozhoduje o konkrétnych opatreniach. Normy, ktoré v decembri boli e, rozhodnuté e, za neústavné, e, sa nemôžu aplikovať, neplatia už teda, boli naplno vylúčené z právneho poľského systému systému. To je logika týchto rozhodnutí. Takže neexistuje e, žiadna ďalšia potreba iným spôsobom realizovať, e, transponovať tieto rozhodnutia. Rada by som ešte niečo počiarkla, dámy a páni. Ústavný súd e, má politický charakter a pred tieto otázky e, v súvislosti s ním musíme riešiť politickou cestou, a to interne v rámci Poľska. Som na to pripravená a rada budem diskutovať s opozíciou, aby riešenia, ktoré navrhujeme, e, mohli byť akceptované. Dámy a páni, pokiaľ ide o zmeny v oblasti médií, e, verejnoprávnych médií, tieto zmeny naša vláda prijala nejakým spôsobom neporušujú európske právne predpisy. Práve e, naopak snažíme sa postarať sa o to, aby médiá informovali a politicky a nestranne e, doteraz v Poľsku táto objektivita podľa mnohých zaručená nebola. Média samotné požadovali zmeny, ktoré zabezpečia pluralitu a prístup všetkým a musia byť zabezpečené štandardy ako integrita a pluralita. To je účel našich zmien. Pred tromi týždňami parlament Periel, nový zákon o rozhlase. To je prvá etapa verejnej e, reformy, reformy našich verejnoprávnych médií. Aj e, Združenie polských novinárov vyzývalo k zmenám. V prvej etape reforiem sme sa zamerali na úpravu dohľadu nad týmto systémom. Doteraz naše predpisy neboli v súlade s európskymi predpismi a hrozila dokonca aj e, hrozil aj finančný úpadok týchto médií. Regulačný e, úrad, Národná rozhlasová rada musela byť oddelená od iných aktérov, ktorí pôsobia na trhu médií. To, že takýto model je potrebný, o tom e, jednoznačne e, hovorí aj posudok vypracovaný Benátskou komisiou žiadne ustanovenia týkajúce sa nezávislosti verejnoprávnych médií e, neboli dotknuté a v budúcnosti ani nebudú. Pracujeme na ďalšej modernizácii e, zákona o rozhlase, aby sme sa postarali o, tom, aby, o to, aby e, médiá boli aj dobre financované, aby sme mali v tejto oblasti dobré solidné predpisy. Opierame sa na riešenia, ktoré sa aplikujú v mnohých krajinách krajinách Európskej únie v súčasnosti. Vážené dámy, vážení páni, vláda Poľskej republiky je pripravená diskutovať. Želáme si v Poľsku eh, v súlade eh, s ostatnými aktérmi, eh, ostatnými politickými skupinami, to, aby e, sme mali e, dobré zmeny v Poľsku. Sme otvorení dialógu, sme pripravení e, hovoriť, sme pripravení riešiť poľské problémy spoločne. Som presvedčená o tom, že všetkým nám veľmi záleží na tom, aby sme v, na, v rámci našich opatrení mali vietor v plachtách aj od Európskej únie chceme počítať s vašou e, podporou rozhodnutia vnútropolitického e, charakteru by eh, eh, mali eh, zostať nedotknutá. Naša suverenita tiež. Dámy a páni, som vám rada k dispozícii a poskytnem rada všetky informácie a to sa týka aj ostatných členov vlády. Polsko je krásna krajina a Poliaci sú hrdým národom. Chceme byť šampiónom v Európskej únii. To je sen polského národa. Pre pretože sme veľmi dlho museli čakať na našu slobodu, na našu suverenitu. A tieto eh, hodnoty, ktoré sú pre nás také dôležité, eh, týchto sa dnes eh, nemôžeme vzdať, pretože majú neskutočnú cenu pre všetkých poľských občanov. Ďakujem vám za vašu pozornosť a veľmi dúfam, že moje vysvetlenia budú mať e, za následok, že teraz budete mať e, naozaj dobré e, aktuálne informácie o dianí v Poľsku. A som presvedčená o tom, že v rámci spolupráce môžeme sa postarať o ďalšie budovanie spoločnej Európskej únie. Ďakujem pekne, pani premiérka, za EPP e, dávam slovo pánovi Gonzálesovi Ponsovi. Okay. Senora primera ministra. Pani premiérka, predseda mojej skupiny Manfred Weber je Nemec a preto sa rozhodol, že mi prenechá svoje slovo tak, aby nikto nevyužíval národnosť ako výhovorku. Vážená pani premiérka, podľa eh, Musím povedať, že druhá najväčšia eh, eh, naša frakcia je z Polska, ale nechcem tu spomínať vnútornú politiku. Vážená pani premiérka, nie je bežné, že by sme v Európe museli prijímať opatrenia preto, aby sa slová nestali politickou zbraňou. Nie, to nie je normálne. E, hovorím, e, hovorím Španiel, Španiel zo skupiny EPP, ale pred nami by mohol stať akýkoľvek iný kolega z našej e, skupiny, pretože Európa je v prvom rade súborom demokratických do, hodnôt a až potom trhom a preto v mene všetkých by som eh, chcel byť uistený, že vy si myslíte to isté, že Európa nie je Brusel, že Európa nie je Berlín, nie je to Paríž, že je tam 500 miliónov ľudí, ktorí chcú eh, spolu žiť. Eh, Polský národ bojoval proti všetkým diktatúram a spoločne ich porazil aj proti nacizmu. A my e, sme e, stáli Poliakom po boku a Európania stála Poliakom v tomto boji e, po boku. A teraz všetci bojujeme proti terorizmu. Ale autoritatívny režim nie je vždy dobrým riešením vníma dobu e, alebo miesto. Jeho cieľom je e, zrútiť naše e, hodnoty, naše slobody. Poliaci žiaľ veľmi dobre vedia, rovnako ako Španieli, Portugalci, Taliani, Nemci, Rumuni, Slovinci, Francúzi alebo Gréci, že najhoršie Autoritatívne režimy vždy prišli zvnútra a zničenie súdnej moci a kontroly nad e, médiami môžu byť začiatkom konca demokracie. Problémom nie je Poľsko, problémom je autoritárstvo. A je dôležité zamedziť tomu, aby sa neopakovali chyby minulosti Musíme to mať na pamäti, nemôžeme opakovať e, chyby, ku ktorým došlo. Európa, ktorej e, súčasťou všetci sme, vychádza e, z mierenia, nie z pomsty. Európa sa opiera o úctu a ľudskú dôstojnosť, o rímske právo a kresťanskú morálku. Európa uznáva iba právo a to si musíme dnes vyjasniť. Musíme si vyjasniť, e, či nie, niektorá z týchto hodnot môže byť ohrozená. Nikto tu neprichádza s predsudkami alebo s odsúdením. Chceme zhodnotiť kroky a činnosť. A pani premiérka, práve toto je príležitosť e, vyjasniť si prípadné nedorozumenia. Nikto nechce e, poľskú vládu vopred odsúdiť a určite nie Európska ľudová strana. Poľskí členovia EPP eh, by s takýmto niečím nikdy nesúhlasili. A preto eh, čakáme na výsledok tohto dialógu s komisiou a ja vyzývam členov komisie, aby k tomu eh, pristupovali opatrne a zmierlivo, tak ako doteraz. Pani premiérka, samozrejme máte e, e, plnú e, legitimitu k realizácii vášho volebného programu, pretože vás budú súdiť iba polskí voliči. Ale ak je to niečo, čo sa týka všetkých ako obhajova právneho štátu, tak priateľa nemôžeme si nič nahovárať. Ako dobrí partneri sa musíme vedieť, pozrieť navzájom do očí a vedieť si poverať pravdu. Tak ako sme si povedali pravdu s greckou vládou, ako si hovoríme pravdu s britskou vládou, Očakávame, že aj dnes eh, si eh, tu do očí povieme pravdu a nebudeme veci um, jednoducho ehm, nevnímať. E, tuto ide naozaj o hodnoty, pani premiérka. Ako akákoľvek iná legitímna vláda máte právo meniť hodnoty. Ale e, žiadna e, legitímna vláda, vláda nemôže meniť hodnoty. To pripustné nie je, pani premiérka. Slovo e, za skupinu sociálnych demokratov má e, predseda skupiny pán Pitela. Socialisti a e, demokrati sú bez pochyby na strane tisícok Poliakov, ktorí demonstrovali v týchto týždňoch za právny štát a demokraciu. Tu pani premiérka E, si ceníme e, tón e, vášho prejavu. Nechceme tu robiť teraz nejaký proces s nejakou krajinou, ani sa nechceme snažiť zvrátiť výsledok demokratických volieb vo vašej krajine. Vy máte plné právo eh, vládnuť v, plnej, v plnej autonómii eh, vašich rozhodnutí, ale rešpektujúc pritom hodnoty princípy európskeho práva. Poľsko je eh, jedným z pilierov Európskej únie aj vďaka svojej histórii, boju proti totalitarizmom. V 20. storočí poľský národ naozaj bol eh, príkladom pre nás všetkých eh, v tomto ohľade. Ale vaše rozhodnutia, pani premiérka, negujú eh, toto rozhodnutia týkajúce sa ústavného súdu alebo zamedzovanie mediálnej slobody ohrozujú právny štát a preto rozhodnutie komisie považujeme za správne a e, rýchle. A e, tu obzvlášť musíme poďakovať pánovi podpredsedovi e, Timmermansovi. Európska únia nie je manželstvom, ktoré má byť iba využitím niečoho. Ide naozaj o komunitu od Európa potrebuje voľné, slobodné a silné Polsko. Pani premiérka Eh, prehodnote eh, opatrenia, ktoré ste prijali v duchu dialógu a eh, konfrontácie, ako to spomenul pred chvíľou pán podpredseda komisie Timmermans. Poľsko je veľkou krajinou, my ju neopustíme. nemôžete e, Polsko e, odniesť e, nejakým, uniesť nejakým smerom, ktorý nie je konformný s jeho históriou. Ďakujem. Slovo má teraz za skupinu EKR a pán predseda Kamal. Ďakujem pekne. Ako sme už počuli dnes popoludní, vidím tu ľudí, ktorí Eh, obracajú sa na polskú vládu, adresujú jej slova, ale predtým, ako to urobia, dovolte Európskej komisii eh, a Benátskej komisii, aby pracovala s polskou vládou, aby vyriešila tieto obavy. Eh, ja som hovoril s polskými kolegami, ministrami, premiérkou a oni nemajú v úmysle ohroziť tieto veci. Prečo? minulá e, vláda e, menovala ľudí do kľúčových organizácií a prečo sa vtedy nesťažovali? Prečo sú tu zrazu sťažnosti, keď nová vláda sa snaží menovať 5 z 15 sudcov do ústavného súdu? Mali by sme e, uvítať tie konštruktívne nástroje, ktoré sa tu nastrojíme. Sme privítať polskú vládu, pozvať Benátskú komisiu, aby sa vyjadrili je tu oddelenie medzi, alebo teda rozdelenie medzi regulačnými e, orgánmi a médiami. Je to e, vlastne politické zasahovanie do médií, o čo sa musel, keď som pracoval na smernici od dividelných služob, bol som šokovaný počtom poslancov z veľkých krajín, ktorí boli na strane týchto veľkých uh, subjektov. Uh, a tu na tejto pôde sú bývalí národní politici, ktorí telefonovali editorom e, televíznych staníc alebo e, novinových denníkov a e, vidíte, demokraticky zvolená vláda Poľska by mohla tiež ukázať vládom na ľudí, ktorí hlasovali za túto za tieto vlády a nebol by som prekvapený, keby Poliaci reagovali tým, že viac euroskeptikov sa dostane k moci ako k, v Maďarsku či Francúzsku. Chcem vyzvať všetkých, aby boli opatrní vo voľbe svojich slov, keď pán Berlusconi prišiel do tohto parlamentu a komentoval <clears throat> veci pán Schulz. E, má e, nemeckú národnú socialistickú minulosť a mnohí teda reagovali, keď nemeckí politici idú do médií a hovoria o Polsku a porovnávajú polskú vládu s Vladimírom Putinom. Musíte si uvedomiť, a aké je to uražajúce pre Poliakov, ktorí, musí, ktorí trpeli pod ruským imperializmom, národným socializmom, sovietským socializmom tu máme listy, e, alebo teda mali by sme sa sústrediť na skutočné hodnoty, migráciu, e, nízky rast, nezamestnanosť a tak ďalej. A nech polská vláda konštruktívne pracuje Európskej komisie v Benátskej komisii, aby sa dosiahli závery založené na faktoch a férovom prístupu vzhľadom na historické utrpenie Poliakov E, a za ich dôstojný boj za slobodu e, nepochybujem, že nová poľská vláda bude spolupracovať so všetkými, ktorí chcú spolupracovať s nimi, aby sa zabezpečilo to, že Poľsko posilní slobodu, pluralizmus a demokraciu, za čo Poliaci bojovali tak dlho. liberálom má teraz slovo pán ferošta ďakujem pán e, predseda pani premiérka ďakujem za tón ktorý ste použili e, snažil som sa sledovať aj tón vaše príklady nebolo to vždy jednoduché pre mňa ale vy a vaša strana ste vyhrali voľby a vy a vaša strana ste dostali silný mandát na vedenie vašej krajiny. A my to rešpektujeme, musíme. Ako liberálny demokrat e, možno nemám, nepačí sa mi e, vaša, všetká vaša politika, ale to je vaša vec, vaša zodpovednosť a tak toto funguje v skutočnej demokrácii a na základe veľkej väčšiny je to vaše právo formovať a znovu formovať e, mediálne prostredie, reformovať štátnu službu a ja som bol niekoľko rokov premiérov, ale o to tu teraz nejde. Ide o to, a čo je zdrojom našich obav, je využívanie alebo zneužívanie tejto veľkej meč- väčšiny na um, porušenie rovnováhy v tejto veľkej krajine. Pretože kľúčom európskej demokracie je systém, E, rovnováhy, aby sa prijímali zákony, keď tieto zákony protirečia Polskej ústave. A ja si myslím, že e, e, ústavný tribunál, kde ste teda dosiahli väčšinu, robí presne toto. Eliminuje, paralizuje ústavný súd. A musím vám povedať, že to nebolo v manifeste vašej strany pred voľbami. Budem veľmi konkrétny. Nejde o zloženie či menovanie, pán Kamal. Ide o kvórum, ktoré ste zvýšili. Nie je to dvojtretinová väčšina, ktorú ste nastolili, ani eh, posilnený chronologický e, počet prípadov. E, niektoré členské štáty, vy ste to spomenuli sami, majú tiež niektoré z týchto pravidiel, ale nemajú ich všetky. A o to tu ide. Je to kombinácia všetkých štyroch prvkov. prvkov čo paralizuje súd a znamená, že tento nemôže pracovať. Poviem veľmi jasne, že je to v poriadku, pán Kamal, že polská vláda opravila chyby predošlých väčšín, ale to sa nerobí paralýzou tej, tohto ústavného súdu. A, a ja mám pocit, že aj vy ste trochu sklamaná. Cítim to vo vašom hlase. A to je dôvod, prečo e, ste uh, sledovali tú rádu pána Timmermansa. Vy ste sa poš- spýtali na verejnú mienku a uh, na Benátskú komisiu a jej názor. Mm, nema, Polsko by sa nemalo pohybovať smerom na východ. A ja, pán Kamal, som raz, raz použil slovo Putin. A viem, že pán Kačínsky nemá rád Putina a Rusko a ja som, e, a ja som na čiernej listine, ale touto politikou pán Kačivský, ja som povedal, v podstate pravda je taká, že pán Putin nemá rád európsku jednotu, chce zničiť európsku jednotu a čo sa deje v Polsku, by mu mohlo pomôcť. Nezabúdajte, pani e, e, premiérka, e, história dokázala, že poľská jednota ide ruka v ruke s európskou jednotou a silou. A naopak. Nepochybne. Ja verím, teda nie je tu problém, pretože sú tu Poliaci, polskí občania, s ktorým som sa e, stretol e, k tí, ktorí sú súčasťou solidárnosti, ktorí bojovali za slobodu, demokraciu, slobodu vyznania, právny štát. Všetko toto sa stalo a viem, že Poliaci nikdy ne, sa nikdy nevzdajú svojej demokracie. Čiže moja výzva smerom k vám je, aby ste ma tak veľmi nepočúvali alebo nás, Počúvajte väčšinu vašich vlastných ľudí, ktorí chcú v budúcnosti, aby ich krajina zostala v tejto komunite demokratických krajín. Ďakujem. Zjednotenú ľavicu má teraz slovo pani Zimmer. Vážená pani e, premiérka Sidlo, e, ďakujem, že ste dnes prišli do Európskeho parlamentu a e, pripustili ste aj tieto kritické otázky. Ako premiérka samozrejme je na vás, aby e, ste prijímali aj takéto rozhodnutia týkajúce sa ústavných záležitostí. Už tu bolo povedané, že dodržiavanie ľudských práv, sloboda, demokracia, právny štát, e, dodržiavanie ľudských práv patria k základným princípom Európskej únie. To si ale vyžaduje nezávislé súdy a nezávislé médiá a to je práve otázka, ktorú vám kladieme. Je to otázka a a preto považujem za dobré, že e, ste akceptovali e, vyžiadanie si e, stanovisko do Benátskej komisie, aby sme mohli diskutovať na tomto základe ďalej. A preto je aj dobré, že komisia začala kontrolné konanie, myslím si vyšetrovacie konanie, myslím si, že je to dobré, neexistovalo v takejto forme v minulosti a toto konanie by sa malo principiálne zavádzať v každom prípade, kedy v istom členskom štáte sa objavia nejaké obavy ohľadne jeho e, vývoja nezávisle od samotného členského štátu, nezávisle od konštelácie v tom ktorom členskom štáte. To by malo prebiehať e, e, vecne a mal by nám to umožniť štruktúrálny dialog za vzájomného rešpektovania sa. Nede tu o demokratickú legitimitu poľskej vlády, ale o konanie, či je v súlade s právnym štátom. A naďalej by sme radi diskutovali na týchto základoch. Chcem ale upozorniť na to, že problémy v Polsku nespadli e, nejako z neba. Neoliberálne, radikálne trhové štruktúry, ktoré tam boli už aj pred e, vstupom do EÚ, nepriniesli blahobyt pre všetkých. Sklamanie, frustrácia, sociálna exklúzia, to všetko bolo ignorované vzdelané. Mnohí ľudia v Poľsku, ale aj v iných východoeurópskych štátoch Ehm, nediskutovali v prvom rade len o výhodách Európskej únie, o otázkach o hodnoty, demokracie, slobody, rovnosti, ale ehm, Európsku úniu vnímali ako subjekt, ktorý nesie spolu zodpovednosť za sociálne rozštiepenie v spoločnosti. A myslím si, že o tomto treba diskutovať aj ehm, vy s vašou vládou dnes. Nemôžete povedať, že teraz nás len zvolili a my len odstraňujeme to, čo spôsobili naši predchádzajúci, naši e, predchodcovia. Ale už aj v minulosti v Polsku boli liberálne e, e, vlády, kde neboli diskutované otázky týkajúce sa chudoby a problémov z tých spojených. Takže si myslím, že naozaj nemôže že existovať dvojité, dvojaké štandardy. Ľudské práva platia pre všetkých a preto aj apelujem na vás, pani Šidlo. Povedali ste, že Polsko chce byť šampiónom v rámci Európskej únie. Ja ja som za to. Ja nepotrebujem e, lídrovskú rolu Nemecka. Chcem, aby sme dobre e, so sebou navzájom zaobchádzali a aby e, štáty, ktoré v 2004 pristúpili do Európskej únie, sa dostali na rovnakú úroveň. Možno sa urobili v rámci tohto prístupového procesu v rámci EÚ veľké chyby. A moja prozba, keď hovoríte, že chcete byť šampiónom, prosím, postavte sa z očí otázke migrácie. Nemôže predsa byť, že Polsko eh, povie, príjmem 400 tento rok. Eh, tak to nejde. Toto je tiež jedna z ústredných otázok. A druhá prozba na záver. Myslím si, že ešte jedna vec je dôležitá. Polsko má možnosť eh, autu pri charte základných práv. Nebolo by dobrým znakom, naozaj silným znakom, keby ste stiahli tento opt-out, aby poľský občania e, v plnej miere mohli využívať pozitíva a charty ľudských práv. Ďakujem a za zelených dávam slovo kolegyni Harms. Vážená pani premiérka, asi ste to už pochopili, dnešná diskusia e, sa točí okolo diania v Poľsku, eh, či je to v súlade s pravidlami právneho štátu, ale určite eh, niekde v pozadí vnímate aj starosti o Európsku úniu ako takú. Nefunkcia eh, právneho štátu a jeho nerešpektovanie by znamenalo, že v Európe sa nič nedá vyriešiť. Celý jednotný trh, záruka základných slobod, to všetko by nebolo možné, ak by sme sme v Európe e, nerešpektovali prá a zásady právneho štátu. Považujem za dobré, že ste nám pripomenuli ešte raz úlohu a význam poľského národa v Európskej únii, najmä čo sa týka vzniku Európskej únie. E, ako nemecká európska politička by som rada oponovala tým hlasom z ostatných týždňov, e, ktoré sa eh, vyjadrili eh, k eh, vašej vláde a pýtali sa, či vôbec bolo správnym rozhodnutím prijať Poľsko a ostatné štáty východnej Európy do Európskej únie. Ja mám v tomto úplne iný názor a viem veľmi dobre, že boj Poliakov, ktorý sa udial ešte za môjho života v 89. Tento magický dátum e, znamená e, nielen e, slobodu pre Polsko, ale aj veľkým prínosom je pre stabilitu celej Európskej únie. Za ňu vďačíme polskému boju. Ale práve preto, že si e, to e, vážim a ctím, mi padne zaťažko predstaviť si, že e, to všetko by mala byť pravda, čo počujem o vývoji vo Varšave od čias, kedy ste prevzali vedenie vlády. Nepočujeme to len od kritikov, ale aj od poľských kolegov. Chcela by som privítať privítať Mateoša Kijovského, ktorý za kotnes dnes pricestoval do Štrásburgu a ktorý e, zastupuje v rámci ďalších diskusí dôležitú pozíciu. Dámy a páni, e, domnievam sa, že štát tie problémy, pokiaľ ide o diskusie o právnom štáte, e, veľmi trefne popísal. Ide tu o dojem že väčšina, väčšinová vláda siaha po diktáte a nehľadá dohodu medzi e, vládou a opozíciou. E, z jedného dňa na druhý ste prišli s riešeniami, o ktorých sa obvykle dlhšie diskutuje. Moja politická e, skupina je za to, že tento mechanizmus právneho štátu, ktorý chceme aplikovať na základe skúseností z Maďarska, by sme mali ďalej aplikovať aplikovať, ale samozrejme musíme ho ďalej preskúmať a na konci e, debaty, až sa rozhodne ako ďalej a nebudeme o sankciách diskutovať e, už predčasne, ako navrhujú niektorí nemeckí kolegovia. E, ďalšia otázka je otázka selektívneho postupu. My zelení sme sa vždy domnievali, že potrebujeme nástroje na preskúmanie zásad právneho štátu a garantovanie, pretože to je to, čo drží EU pohromade. Ale čo sa nám nepáči, je ten dojem. hranické e, záujmy e, niekedy chránia, aj keď by bolo treba postupovať striktnejšie. A preto by sme si e, želali, aby diskusia o Kodaňskej komisii, poradenskej komisii pre Európsku komisiu proti tejto selektivite bola Eh, uvedená do života. Ďakujem pekne, eh, pani kolegyňa, a za FD dávam slovo pánovi Ivaškievičovi. Pani premiérka, dámy a páni, ako prvý poľský poslanec, ktorý hovorí v tejto rozprave, chcem s rozhodnosťou počiarknúť, že poľské náležitosti by mali byť riešené v Poľsku a Poliakmi. A preto je mi veľmi e, ľúto, že e, niektorým e, z vás sa to nepáči. Táto rozpráva nie je potrebná, nie je tu žiadna Um, žiaden základ preto, aby sme viedli túto uh, rozprávu. A um, aj keď možno nebudú žiadne konzekvencie z tejto debaty, ako ste povedali, ale uh, bude tu väčší euroskepticizmus. Uh, Nemci, Taliani, ďalší často a oveľa častejšie dvíhajú hlas voči európskym inštitúciám, ktoré sa zaoberajú vecami, ktorými by sa nemali. A my sme urobili bolestné skúsenosti v Polsku Poľsku s tým, keď sa cudzí miešali do našich záležitostí. E, e, Rusi, Prusia, Rakúšania, keď pred mnohými e, rokmi okupovali našu krajinu, viedlo to k strate našej samostatnosti na 125 dlhých rokov. potom sa nám podarilo odputať sa od komunistického systému a teraz e, e, vidíme, že európsky komisári nám ponúkajú e, ich bratskú pomoc. Pre Európu si myslím, že je ale najlepšie, keď poľské problémy budú riešiť Poliaci samotní. Za nezaradených pán Marušik, pán predseda a pani premiérka, dámy a páni, ďakujem. Jarek, sme si veľmi blízki, pokiaľ ide o naše názory. Hovorím tu za Európu národov a slobody, ale hovorím tu aj ako Poliak. A ako Poliak nemám obavy z toho, že nás zvonku kritizujú, pretože to by tiež mohlo znamenať, že poľské orgány prijali rozhodnutia, ktoré e, e, jednoznačne spadajú do kompetencií e, poľského štátu a sú v poľskom záujme. Ani nemám obavy ohľadne pozitívnych či negatívnych reakcií v tejto sále, pretože nemajú dopad na situáciu v Poľsku, pretože poľské problémy budú riešené v Poľsku. Je to však problém, že sa tu táto diskusia vôbec koná to je problém Európy, pretože táto rozprava je výrazom e, vmiešavania sa e, politických aktérov do suverénnych národných poľských záležitostí. A to je európska choroba. E, táto debata nikomu nič nepovie, pretože jej vypovedacia schopnosť ohľadne poľských interných záležitostí je nulová. Avšak hovorí to o katastrofálnej situácii európskeho projektu zjavne e, sa e, hľadá únik do tejto debaty, aby sa odputala pozornosť od všetkých problémov, ktoré Európska únia nedokáže riešiť. Ako člen e, našej politickej skupiny chcem preto počiarknúť a skutočne apelujem na vás, vezmite to na vedomie. Tento projekt sa vyčerpá Opal eh, eh, je odsudený na zánik. A ak sa má Európska únia rozvíjať, ak sa jej má dariť, potrebujeme novú koncepciu suverénnych nezávislých štátov. To je nová úloha, ktorá je pred nami a toto sme dlžní našim občanom, našim otcom. Ďakujem. Slovo má eh, teraz pán Korvin Mike z nezarazených. Ďakujem. Nie som žiaden demokrat, neznášam demokraciu, ale vy ste demokratia. Preto berte na vedomie, že polský národ e, legálnym e, spôsobom si e, zvolil stranu práce spravodlivosti. Demokracia je tyraniou väčšiny, písma za sebou väčšinu a môže rozhodovať, ako sa jej zapáči. Ak si Myslíte, že je to zlá strana? E, v tom s vami súhlasím, ale ako e, zlé boli predchádzajúce vlády, aká e, strašná tam musela byť korupcia, kradnutie, nezohľadňovanie potrieb ľudí, ako strašná musela byť situácia polského ľudu, keď sa rozhodla voliť prácu a spravodlivosť, ktorá pre ne predstavovala jedinú nádej. A tiež si myslím, že Európsku úniu treba zničiť. za eh, skupinu epp má teraz slovo pán zver. Vážená pani eh, premiérka, keď sme pred dvomi rokmi prijímali eh, mechanizmus na odhaľovanie týchto systémov a rizík právneho štátu, mnohým sa to nepáčilo. Tu nejde len o otázku Polska, ale ide tu o európske hodnoty aplikácia nového mechanizmu e, e, by e, bola na mm, mieste oveľa viac pre iné krajiny než pre Popolsko, aj pre Slovinsko. to pre ľudské práva mm, konštatoval, že v Slovensku dochádza k obrovskému počtu porušovania ľudských práv. Preto ma neprekvapujú určité skutočnosti eh, poukazujúce na zneužívanie aktivít eh, súd. Eh, dvojnásobného predsedu vlády Janesa Janšu tiež vlačili po súdoch a tri dni pred parlamentnými voľbami ho dokonca zavreli bez nejakých dôkazov. Je skutočnosťou, že následne boli tieto rozsudky stiahnuté, ale politické dôsledky zostali. Zneužívanie na politickej e, úrovni sa ukázalo aj e, na aktivitách, kedy policia e, zabavila počítačové vybavenia a výbavu demokratickej strany v Slovinsku mm, preto je potrebné poukázať na eklatantné porušovanie ľudských eh, práv. A eh, treba povedať, že eh, mnohé tieto nepravosti spôsobili ľudia z predchádzajúceho režimu. Sme za to, aby aj v Slovensku sme sa postarali o to, aby v plnej miere zavládlo právo. Za sociálno-demokratickú politickú skupinu má slovo kolegyňa Fajon. Ďakujem pekne pán predseda. Nemám v úmysle teraz kritizovať Polsko či polský národ. V ostatných 30 rokoch práve naopak Polsko bolo inšpiráciou pre e, e, milióny ľudí kvôli hospodárskému a politickému úspechu. Aj dnes je neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie. To sa neudialo e, samé od seba. To je výsledok mocných inštitúcií a tiež kritiky, kritických médií. Ale keď dojde Napriek tejto hrozbe pre spoločnosť je našou povinnosťou na to upozorniť. Najnovšie e, návrhy polskej vlády v nás vzbudzujú veľké obavy. Ako bývalá novinárka si robím starosti ohľadne nového zákona o médiách, ktorý naozaj e, hrozí e, že bude obmedzovať slobodu. Napriek eh, mnohým opozorneniam eh, celého radu eh, stavovských organizácií bol prijatý tieto zámery reformy médií by mali byť v súlade s európskymi pravidlami. Vítam rozhodnutie komisie preveriť, či sú tieto zákony v súlade s právom. Komisia ale nesmie mať starách prijať určité aktivity a opatrenia, keď je ohrozená sloboda, či je to tu v Budapešti alebo v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únii. Ďakujem pekne. Slovo za EKR má pán Legutko. Ďakujem pekne. Pani premiérka, pán predseda, chcel by som spomenúť štyri veci. V prvom rade Otázka jazyka. E, so spokojnosťou e, môžem skonštatovať, že tenor tejto dnešnej e, diskusie je taký, že je to naozaj presvedčivé. Dokonca aj pán Ferhovštát sa prispôsobil tejto skutočnosti, čo ma veľmi teší. Ale Chcel by som eh, vyjadriť aj nádej, že tu eh, tento tenor bude pokračovať eh, v takomto duchu. To, čo sme tu doteraz mali, bola naozaj jazyková agresia, voči polskej vláde, dokonca ešte predtým, než začala pôsobiť vo svojom úrade. To je určite svetový rekord. Naozaj sa zneužíval jazyk, zneužívala komunikácia keď sa hovorilo o puči, tak e, bolo zrejme, že tí, ktorí e, tento výraz používali, nevedeli, čo e, znamená, alebo že to vnímajú nesprávne. Pán prezident, pán komisár, prečítal som si dokument Eh, ktorý eh, vyplynul zo stretnutia komisárov. Eh, nie je to dobrý dokument. Chcem sa spýtať, odkiaľ má komisia svoje informácie k faktom, kto vám ich postupuje, kto pre vás vypracováva právne analýzy, popis skutočnosti je tam naozaj nedostačujúci. Najviac sa ale čudujem, že informácie zo strany zástupcov polskej vlády boli postúpené, ale vôbec po nich tu nie je e, žiadna stopa, ako keby ste ich rovno hodili do koša. Takže odkiaľ máte vaše informácie z médií? Ako e, došlo k tomu, že ste takýto dokument vôbec e, vytvorili a potom tento dokument je základom pre vaše rozhodnutia? Vážení pani, mali by ste naozaj E, si uvedomiť e, fakty a popracovať na vašich e, zdrojoch. A potom táto dvojitá morálka, to je naozaj chronická choroba EÚ, ktorá je potenciálne vražedná. Uh, Spomnuli ste demonstrácie a to, že ste e, v streciach e, s demonstrujúcimi. Dámy a páni, v posledných 8 rokoch v Polsku e, boli stále znova organizované rôzne demonstrácie vtedy e, nejako vaše srdcia nekrvácali, nevyjadrovali ste solidaritu s týmito masami ľudí, ktorí protestovali, ktorí prišli aj do Štrásburgu, do Bruselu, ktorí demonstrovali pred e, branami parlamentu. Išiel niekto z vás e, pred parlament, aby sa s nimi stretol a porozprával sa s nimi, mali na srdci dôležité veci. Dámy a páni, v posledných 8 rokoch v Poľsku a prosím, e, vnímajte to ako kľúčovú informáciu v tejto súvislosti. V týchto 8 rokoch e, tu jedna strana ovládala prakticky všetky inštitúcie. Dnes tu e, z vašich úst počujem, že sa to netýka ničoho osobného, keď moja strana e, keby vymenovala 14 z 15 sudcov na ústavnom súde, tak by tu vypuklo naozaj peklo, ale keď e, ale e, to by ste povedali, že sa nič nestalo, že to netreba brať osobne. Takže kde ste boli vtedy, keď masovo boli prepušťaní novinári z médií? Počuli ste správne. Ehm, boli odstranení všetci, okrem jednej osoby. A bola tu nejaká reakcia z vašej strany? Vtedy nie. Táto dvojitá morálka, žiaľ, je, vedie k tomu, že eh, je tu naozaj dvojitý meter v Európe. Sú si tu rovné krajiny a rovnejšie. Ak e, to takto bude postupovať ďalej, tak nebudeme my obeťou tejto politiky, ale Európska únia sa stane obeťou svojej politiky. Pretože vy sa obracate proti EÚ, ak takto postupujete. Je to jasné prekročenie vašich kompetencií. Pán predseda, pán komisár, určite je vám jasné, že nástroj, ktorý ste teraz uplatnili, je eh, pochybný. Právna služba rady tento nástroj jasne eh, kritizovala, ani v zmluvách nie je nejako eh, podchytený. Dokonca názory právne sú také, že nie je žiaden dôvod, žiaden podklad v zmluvách pre vznik takéhoto nástroja Hovorí sa tu, že fakty sa majú preskúmať, ale že usnesenie sa má vypracovať ešte predtým. Takže zdá sa, že o všetkom presne viete ešte predtým, než sú vám predložené fakty. Takýto postup považujem nielen za prekročenie kompetencií, pretože nie je úlohou Európskej komisie rozhodovať, e, s akou väčšinou e, má rozhodovať ústavný súd v Poľsku, ale z vašich slov e, vyplýva, že toto má byť určitým precedensom. Znamená to teda, že si chcete prisvojiť pravomoci, ktoré vám neprináležia a vytvárate už hotové skutočnosti, a na základe toho chcete e, postupovať v budúcnosti a to chceme e, jednoznačne skritizovať. Za politickú skupinu liberálov má slovo pani Infeld. Ďakujem. Vítam pani premiérku, vítam e, tých, ktorí podporujú polskú vládu, ukazujú, že Európsky parlament je arenou pre diskusiu o našich spoločných hodnotách Nejde o zasahovanie do národných otázok alebo atakovanie. Niektoré krajiny ide o to, že sa zasadzujeme za kľúčové hodnoty európskeho projektu. Polská vláda získala väčšinu a má s tým spojenú zodpovednosť maximalizovať priestor pre kritiku opozíciu, nie minimalizovať ho. Vy musíte posilňovať tieto kontroly a rovnováhu, nie naopak. Počúvala som vás veľmi pozorne, pani premiérka, ale nie som si úplne istá, či vy e, beriete pána Orbána za príklad, ktorý si berie príklad z pána Putina. Mám pocit, že Európska komisia vo svojej iniciatíve má pravdu, ale zdá sa mi to arbitrárne a tí sú tu obvinenia z partajnej politiky. Prečo Polsko nie je Maďarsko a prečo uh, tu nie sú otázky o naliehavom stave vo Francúzsku. Diskusia tu ukazuje, že potrebujeme európsky nástroj založený na cieľoch, transparentných kritériách, pre analýzu všetkých členských krajín a európskych inštitúcií rovnakým spôsobom. A vidím, že pán Timerman sa usmieva, pretože on viete, že my pracujeme na takomto nástroji tu v parlamente a bola by som veľmi rada, pán Timmermans, pán Kondarské by sa e, rada a komisia prijala pozvanie Európskeho parlamentu a pracovala na takomto nástroji pre celú EÚ. Ďakujem, teraz má slovo e, za spojenú lavicu pani Spinelli. Zdieľam obavy mnohých eh, kolegov. Neonacionalizmus vašej eh, vlády, pani eh, Šidlo, opatrenia, ktoré podľa všetky, mnohých Poliakov obmedzujú možnosti ústavného súdu aj médií. Toto všetko je v rozpore s princípmi európskeho projektu. Zároveň by som chcela pripomenúť e, nasledovné. Ak Polsko si zvolilo tak e, vládu, ktorá tak kritizuje Európsku úniu, je to preto, že e, politika šetrenia Európskej únie viedla k veľkým nerovnostiam v eh, poľskej spoločnosti, ktorú voliči nechceli eh, akceptovať. Aj eh, sociálna spravodlivosť je európskym právom. Nemohli, nemôžu sa používať odlišné kritéria v Taliansku, v Maďarsku alebo v Polsku. Treba ku všetkým vládam pristupovať rovnako. Polsko by nemalo platiť vyššiu cenu iba preto, že jeho vládna strana je súčasťou menej silnej politickej skupiny, než je Európska ľudová strana. Ďakujem. V mene e, zelených má teraz e, slovo pani e, Sargentini. Pán predseda, <clears throat> nie je tu pochybnosť. Zelení sa obávajú ruskej legislatívy, pretože si myslia, že je to nele, mm, nelegálne. A chcel by som povedať smerom k holandskému predsedníctvu, potrebujeme vzájomnú dôveru, ako to povedal pán Timmermans. A mohol by som spomenúť Nord Stream, teda plynovod z Ruska do Holandska a Nemecka. Polsko e, to e, ignoruje a toto je niečo, čo sa e, berie ako pochopiteľná politika, ale čo čo chcel pán Velders? Bolo to, bolo to nejaká fúzia. Bolo to skutočne centre jeho prejavu a teda automaticky eh, čo, krajiny Strednej východnej Európy sa to nepáčilo, eh, pretože holandská vláda zostala ticho. Pán predseda, myslím si, že je potrebné si e, z času na čas povedať e, pravdu v EÚ a či my sami sme pripravení e, vnímať pocity druhých a reagovať. Ďakujem, teraz má slovo pán Mach. Dámy a páni, čelíme škandálnej situácii, kedy uh, Európska únia zahájila konanie voči Polsku, ktoré má skončiť aj tým, že sa, až tým, že sa mu odoberú hlasovacie práva. A čo také urobilo Polsko strašné? zavádza dvojtretinové kvórum pre rozhodovanie ústavného súdu, že presadzuje novú víziu voči verejnoprávnym médiám za niečo, čo sa bežne deje, existuje v mnohých ďalších krajinách EÚ to je smiešné. Ide o zámienku, čo vadí Európskej komisii, že e, zvyťazila strana, ktorá nemiluje súčasnú podobu Európskej únie, že sa chce postaviť proti e, nespravodlivému diktátu migračných kvót. To si myslím, že je pravý dôvod. Nejde o nič iné, len o nehorázne Vmiešavanie sa do otázok z vrcholnej krajiny a John Fitzgerald Kennedy v roku 1963 v okľúčenom západnom Berlíne povedal tú slavnú vetu uh, Ich bin ein Berliner. A dnes je potrebné stať pri Polsku, na ktoré nespravodlivo útočí Európska komisia. Dovolte, aby som zakončil uh, ako hrdý slobodný občan. Ja jestem Polakem. Thank you. E Pani premiérka, milí kolegovia, pán Schulz hovoril o štátnom prevrate dokonca o akejsi putinizácii polskej politiky. Áno, PIS je ľudovou stranou. Útok e, na Polsko je útok európskeho systému proti demokracii a ľuďom, ktorí si zvolili suverenitu, sloboda a nezávislosť v solidarite ľud, ktorý ešte verí v kresťanské korene humanizmu. Humanizmus nie je výsledkom európskeho modelu. Polsko je e, odolným e, národom, e, dlžíme mu pád mu, Euró- Berlínskeho múru Eh, krajina, ktorá eh, verí v kompozíciu rodiny, otec, matka a deti, verí v spravodlivosť. Je to katolická, neliberálna krajina v rukách siekt, ktoré kontrolujú spoločnosť financiami a médiami. Milí kolegovia, európsky systém eh, stroskotal. Demokracia je diktatúrou, ktorá núti ľuďom hlasovať za veci, ktoré nechcú, alebo ignorovať hlasovanie proti Európskej e, ústave. Toto je európsky systém, vlastne permanentný prevrat. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, e, e, priatelia zamatové revolúcie odolávajú tejto diktatúre, e, ktorá chce destabilizovať a zničiť akúkoľvek vládu, ktorá nepracuje pre cudzie veľmoci, ktoré tu vládnu a chcú vládnuť európskym ľuďom. Som z Alsaska a, a som proti nemeckej arogancii. My, francúzski patrioti, nepodporujeme spolu s Poliakmi, aby Nemecko uh, Eh, rozhodovalo o európskom hospodárstve a o, o, o, o kritériách demokracie ako v eh, forme nejakého nové, eh, nejakej novej ríše. Verte mi, že sa to len začína, tá revolta sa len začala a zmetie vás a to si aj zaslúžite. Teraz má slovo Musím to opakovať, eh, žiaľ ešte raz, dámy a páni, na tribúnach. Eh, v našom rokovacom poriadku je to striktne zakázané. Eh, bol by som vám povďačný, keby ste prestali tlieskať Eh, radi eh, privítame hosti, ale v Polskom parlamente by eh, vás ani 5 minút netolerovali na tribúne, ak by ste sa správali tak, ako sa správate. Takže vás vyzývam, aby ste od toho upustili. Pán Šoprád má slovo. Pani premiérka, vážený pán predseda, milí kolegovia, keď, počúvam eh, pani Harmsel, pána Ferhoštata, tak si mám, tak mám pocit, že to nie je Poľsko, ktorý má problém s právnym štátom, ale európske inštitúcie. Keď počúvam Európsku komisiu hovoriť o eh, údajnom probléme Polska, tak si povorím, že táto komisia má problém s faktami a s realitou. Eh, pozreli ste sa na eh, politický život v Polsku pred eh, zvolením PISu, na zloženie ústavného súdu pred voľbami Mm, myslíte si, že Poliaci, ktorí toľko bojovali za svoju slobodu, by akceptovali ju obetovať takýmto spôsobom? Nedávno som čítal interviu polského politologa Kyoto Kalinského, ktorý nie je obzvlášť známy, pretože by bol blízky e, strane e, práva a slobody a ktorý hovorí, že tu vôbec nie je nejaký smer k fašizmu v Polsku. A moja krajina je členom ústavnej rady e, a aj u nás sú títo členovia audiovizuálnych výborov priamo volení e, prezidentom republiky a to by sa dalo interpretovať podobným spôsobom. Je jasné, že komisia používa um, falošné zámienky, aby destabilizovala demokraticky zvolenú vládu a ja som tu, um, som Poliakom, celým srdcom som s Poliakmi a mala by sa rešpektovať sloboda Slovo má za EPP. Pán Obricht. Szanowna pani premier, szanowni państwo. Vážená pani premiérka, dámy a páni, Polsko je našim spoločným majetkom nás všetkých Poliakov. Musíme sa oň starať, sme hrdí na našu domovinu a aj e, Poliaci, ktorí sú e, spomínaní v Európe v posledných rokoch ako e, príklad, napriek tomu, že išli inou cestou než iné krajiny. Dnes je pre mňa pultovania hodné, že Polsko je predmetom diskusí v EÚ. Je to premiéra v našom počas nášho členstva v EÚ a dúfam, že to je naposledy. Pani premiérka, viete veľmi dobre, že túto diskusiu sme neiniciovali my a že sme si ju neželali. Nezávisle od jej e, výsledku bude mať vplyv na to, ako sa na Polsko bude nahliadať na medzinárodnej e, scéne. Posledné parlamentné voľby ste vyhrali. E, tento volebný výsledok nespochybňujeme a ani zmeny v právomociach, ktoré vyplývajú z odlišného politického programu. Často je e, tu taká mentalita, že e, ten, kto vyhrá, môže všetko ale nepreberá len teda kontrolu nad e, štátnymi inštitúciami. To si treba uvedomiť. Má aj plnú zodpovednosť za zmeny v právnom štáte napríklad. A ak, ako vy hovoríte, sa tu netreba ničoho obávať, tak potom musíte vziať zodpovednosť e, za imič Polska vo svete aj za túto dnešnú diskusiu. Polsko a polskí občania si nezaslúžia, aby Polsko bolo predmetom takejto kontroverznej diskusie a e, je mi e, hlboko ľúto, že ju treba e, teraz viesť. Ďakujem slovo má teraz pán Weidenholzer za skupinu SND. Ďakujem, pán predseda, vážená pani premiérka. Vítam túto dnešnú diskusiu, to, že sa vedie Myslím, že je to veľmi dobré. Myslím, že sa má udržať na vecnej úrovni. Nede tu o nejaké odsudenie Polska vopred. Eh, nechceme eh, sa k takýmto skutkom utiekať. Polsko je významnou krajinou v európskych dejinách. Eh, malo významný podiel na vytváraní európskej identity. Ľudia v Polsku veľmi výrazne prispeli k prekonaniu komunistickej diktatúry vo svojej krajine celom regióne. Európa bez Polska by bola len torzom. A preto nie je jedno, čo sa deje v Polsku my rešpektujeme hlasovanie voľby a vôľu polského národa, ale teraz vidíme veľké obavy v radoch polského obyvateľstva a Vôľa ľudu je základným princípom demokracie a nesmie sa potláčať, nesmie e, byť zakázané do budúcna potláčať takýto prejav. E, tohto sa totiž mnohí obávajú vo vlasti súdnictva, v mediálnej oblasti. Sú isté tendencie, ktoré obyvateľstvo veľmi znepokojujú a taktiež e, rešpekt e, voči podrobeným, voči menšinám je tiež jedným z základných princípov demokracie. Aj tu sú veľké sťažnosti v tejto oblasti. Polsko nám poskytlo inštitúciu okrúhleho stola. Na to chcem teraz poukázať, chcem to pripomenúť. Je to tiež veľmi významná hodnota našej spoločnosti. Myslím, že je pozitívne, že diskutujeme tu v pléne e, na túto tému. Myslím, že je dôležité, aby sa situácia vyjasnila a aby sa prípadné nedostatky napravili. E, diskusia, myslím, že ak je priama a otvorená, bude to na prospech Polska aj celej Európy. Ďakujeme pekne. Teraz e, pán Henkel. E, ďakujem pekne, vážna pani premiérka. Vyslovujem vám obdiv, že sa podrobujete tejto čiastočne grotesknej inkvizícii aj vy osobne. Pán Weidenholzer, vy ste správne e, poznamenali, že tu nejde o nejaké odsudenie už vopred. E, musím ešte apelovať aj na predsedu parlamentu. Chcem sa opýtať, čo to teda v skutočnosti je, keď on sa domnieva, že Polsko je demokraciou potinovského druhu. Nejde tu už o odsudenie vopred náhodou? Vážny pán Šulc, ja som sa vo svojom živote viackrát e, ocitol v situácii, keď som urobil chybu a vždy, keď som tú chybu urobil, e, snažil som sa vždy ospravedlniť e, za túto chybu. Myslíte si, že by nebolo na mieste, aby ste sa vy dnes ospravedlnili? Dámy a páni, profesor Legutko poukázal na to, že tu uplatňujeme dvojitú morálku. Ja si to tiež myslím a chcel by som uviezať niekoľko ďalších príkladov takéto dvojitej morálky. Komisia by sa podľa mňa nemala zaoberať Polskom, ale porušovania porušovaním práv európskych inštitúcií vo veľkých členských štátoch. Napríklad mnohé e, porušenia Maastrichtskej zmluvy na úrode rozkupiny alebo problém nízkeho skupovania veľmi nízkohodnotných eh, cenných papierov eh, Národnej centrálnej banky alebo pochybné kroky kancelárky Merklovej, ktoré sú tiež v rozpore s európskou legislatívou. Prečo sa teraz zaujímame o to, čo robí Polský ústavný súd, ale nie o to, že traja bývalí súdcovia Nemeckého ústavného súdu veľmi jednoznačne odsúdili čínsku politiku v Nemecku a označili ju za eh, nezlučiteľnú s nemeckou ústavou. Pán Oettinger, vy by ste sa zrejme mali venovať otázke, prečo e, nemecký štátny fond e, financovaný z nutených poplatkov e, celé roky sa zaoberala eurom, celé mesiace sa zaoberal otázkami utečencov a celé dni sa už teraz vôbec nevenuje otázke masových útokov presťahovalcov zo Severnej Afriky na naše nemecké ženy v Kolíne. Rečníkovi bol čiastočne odňatý mikrofón. Kto, prosím, iný než my, Nemci, by sme sa mali poďakovať Poliakom za pád Berlínskeho múru? Ja si spomínam na solidárnosť um, eh, čiastočne aj politická strana, ktorú reprezentuje pani Šidlo, uh, sa pričinila o tento pád. Uh, um, euro, trikrát Grécko. Toto všetko chcete zachrániť. Chcete zachrániť všetkých utečencov sveta a teraz chcete zachráňovať aj polskú demokraciu. Tam a pani aké je tu národ, ktorý nepotrebuje žiadne lekcie v demokracii, tak je to celkom iste polský národ. Ďakujem. Teraz mene liberálov pani Wikström. Ďakujem. Chcem povedať veľmi jasne, že aj keď kritizujeme dianie v Polsku, musíme zdôrazniť, že vždy musíme navzájom diskutovať predovšetkým otvorenie a napriek tomu ostať priateľmi. Polsko je významnou súčasťou Európy A je dôležité, aby sa v každej členskej krajine EÚ bránili e, základné práva bez ohľadu na to, aká vláda v danej krajine je. E, myslím, že je na mieste, aby komisia preskúmala dianie v Polsku, ale bolo by pokrytecké, ak by sme sa nepozreli z rovnakých dôvodov aj na Maďarsko. Myslím, že je na mieste, aby komisia preskúmala všetky krajiny, e, pri ktorých je podozrenie z porušovania základných práv a princípov právneho štátu. Vážená pani e, premiérka, ak budete naďalej e, pokračovať v teste, ktorou ste sa začali uberať, je tu riziko, že podkopete základné právo vašej krajine aj v iných krajinách. Nechceme aby došlo k dominovému efektu v EÚ, e, že budú padať e, krajiny jedna za druhou bez toho, aby sa vyslovila podpora základných práv a mali by sme stáť e, spolu a brániť naše spoločné hodnoty a princípy. Toto predsa je základom tohto obrovského európskeho projektu. A toto prenecháme aj budúcim generáciám. Napokon ďakujeme pekne. Pani Wikström, teraz mene skupiny GUE, pán Lierik. Pán predseda, ak som správne pochopil vysvetlenie, demokracia sa obmedzuje, aby sa posilnila. Polsko žiada výnimky v, e, v charte základných práv. Ešte ďalšia poznámka. Aká môže byť dnešná rozprava dôveryhodná, keď európske inštitúcie sa rozhodli ponúknuť Turecku 3 miliardy eur pánovi Erdoganovi, ktorý tiež prenasleduje novinárov, uväzňuje ich a tiež prenasleduje ľudskoprávnych aktivistov. Trhová Európa eh, eh, je taká a nie je to Európa hodnot a slobody prejavu. Už dávnejšie som navrhol vytvoriť Európske observatórium, ktoré by malo dohliadať nad pluralizmom a slobodou mass vo všetkých krajinách. Ešte stále je čas to urobiť, bol by to, čas to urobiť, bol by to krok vpred. Eh, aké sú nástroje právneho štátu vo všetkých členských štátoch, eh, venovať sa tomu, sledovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne teraz eh, v mene skupiny Zelených, pán Terika Bras. Ďakujem pekne, vážna pani premiérka. V roku 2011 v priebehu posledného oficiálneho prieskumu 847 tisíc ľudí sa v Polsku vyjadrilo, že sa hrá, hlási z, k šlieskej e, identite iba pred štyrmi dňami Jerži Goželík vyzval v mene viac ako 140 tisícov ľudí za uznanie šlezov e, ako etnické menšiny v Polsku. V priebehu rozpravy v Polskom parlamente na túto tému vládúci um, poslanci hrozili um, tejto etnickej skupine e, za Sliesko prenasledovaním e, Sliešťania nie sú zatiaľ ešte uznaní za etnickú menšinu a nie sú ani na zozname etnických menšín z roku 2005. Je to veľmi znepokojujúca situácia. Sme svedkami oživenia potláčania práv menšín v Polsku. Je tomu tak, bola by to protidemokratická hanba. Ďakujem. E teraz má slovo pán bay v mene enf. pani predsedníčka vlády po orbánovi musíte prísť vy aby ste odpovedali na škandalózne obvinenia eh, z ktorých eurokrati obviňujú vašu vládu. Mali by ste vysvetliť program, vďaka ktorému ste sa dostali k moci vďaka demokratickým voľbám. Je to program, ktorý má ochraňovať Poliakov od bláznivých rozhodnutí v Bruseli, pokiaľ ide o imigráciu. Stále čím ďalej, tým viacej imigrantov vo vašich krajinách, ktoré by mali zničiť vašu demografiu a vy ste sa rozhodli pomáhať polským rodinám. Po tejto rozprave, kde sa útočím na vašu krajinu. Ja by som vám rád poďakoval, že naša Európa je možná Európa zvrchovaných národov, ktorí odmietajú odstúpiť z toho, čo sú. E, Odvolávam sa tiež aj na vašich susedov slovenských a českých. Vytvorili ste na východe Európy koherentný blok, ktorý odmietol e, e, tento diktát. Nech žije Polsko, nech žije Európa, slobodná Európa.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 za vaše milé slova, za vaše slova podpory, za vaše obavy. Myslím, že máme spoločnú hlbokú obavu o Európsku úniu, o jej budúcnosť a jej budúcu podobu. Polsko chce, aby Európska únia bola stabilná. Polsko nechce, aby Európska únia bola otriasaná rôznymi krízami. Polsko nie je zdrojom týchto kríz, ale Polsko chce, byť aktívnym prvkom vo vytváraní takej európskej politiky, ktorá nám pomôže predchádzať budúcim podobným krízam. Teda ešte raz ďakujem za všetky vaše slova podpory, aj kritiky. Ďakujem za prejav podpory našej krajine a mojej vláde. Je to pre nás veľmi dôležité. Ja som sem prišla poskytnúť vám informácie Pokúsila som sa využiť túto prvú príležitosť eh, na rozhovor, aby ste získali podrobnejšie informácie najmä o dvoch eh, dôležitých oblastiach, pričom eh, niektoré informácie sa týkajú priamo aj vás. Jednak ide o ústavný súd a tiež ide o nový mediálny zákon. Očakávala som od vás podrobné otázky, ktoré by sa týkali týchto dvoch konkrétnych oblastí, ale nepadlo mnoho otázok na túto tému, na tieto dve témy. Nadobudla som dojem, že v skutočnosti e, nie sú žiadne problémy a preto nemáte dôvod klásť mi podrobné otázky. Celá táto diskusia, celá táto rozprava je problémom, ktorý musím riešiť ja sama, pretože Nesúhlasím s tým, že by Európska komisia mala prijať rozhodnutie, ktoré prijala vo vzťahu k Polsku, ale som ochotná naďalej diskutovať, vysvetľovať. Veľmi rada poskytnem eh, dodatočné informácie aj je v prospech budúcnosti Európskej únie. Myslím, že by sme sa v budúcnosti mali všetci snažiť, aby európske inštitúcie fungovali čo najoptimálnejšie Možno by sme mali viac hovoriť o našich kompetenciách a o tom, ako chceme v budúcnosti, um, aby veci fungovali. Teda chcela by som zopakovať niektoré základné skutočnosti, ktoré ste si možno nevšimli v mojom úvodnom vystúpení. Myslím si, že Polsko si nezasluhuje um, byť podrobené takémuto monitorovaniu Európskej komisie. Nedošlo totiž k porušeniu ľudských práv v Polsku. Princíp právneho štátu nebol porušený v Polsku a všetky kroky, ktoré sa v Polsku vykonávajú, prebiehajú v súlade s polskou legislatívou aj s európskymi zmluvami. Sme zvrchovaným štátom, sme slobodnou krajinou Chcela by som eh, ešte spomenúť, že v Polskom parlamente hostia na galerii návštevníkov môžu prejaviť súhlas či nesúhlas s aktuálnym dianím v plene, ale toto je naša tradícia. Podľa našej tradície v našom parlamente verejnosť môže a smie eh, prejaviť eh, svoj názor. Sme Eh, hlboko eh, presvedčení o dôležitosti našej slobody. My sme totiž za našu slobodu eh, zaplatili vysokú cenu a budeme ju brániť zo všetkých síl. Naučili sme sa z našich dejín to, že naše polské problémy sa musia prejednávať v Polsku, pretože kedykoľvek sa tretia strana snažila riešiť naše problémy za nás, malo to pre nás katastrofálne následky. A preto Netvrdím, že sa na všetkom zhodneme, nechcem popierať isté nezhody v našom vnímaní. E, nezhody totiž sú predsa základom demokratickej diskusie, ale táto diskusia by mala prebiehať tam, kde e, sa patrí, a síce v Polskom parlamente. Najlepším dôkazom toho, že Polsko je demokratickou krajinou, je to, že v súčasnosti v parlamente máme polských občanov, ktorí môžu prejaviť e, svoju nespokojnosť s činnosťou vlády aj tu v okolí Európskeho parlamentu, aj v okolí Polského parlamentu. Polsko je demokratickou krajinou. Ja tu predstupujem pre vás ako premiérka demokratickej krajiny. Som veľmi znepokojená, pretože chcem, aby sme si budovali model spolupráce navzájom, aby sme sa vyhýbali takýmto tónom v diskusiách, pretože takéto diskusie sú nezmyselné a sú ani neopodstatnené. Ale prišla som sem do Európskeho parlamentu z iných dôvodov a síce, pretože mám pocit hlbokej zodpovednosti nielen za to, čo sa deje v Polsku, ale tiež za to, čo sa deje v Európe. Konkrétne mám na mysli problém migrácie. Je to obrovský problém, vy to napokon veľmi dobre viete aj sami. Polsko už prijalo zhruba milión ľudí z Ukrajiny. Nikto im nechcel pomôcť, my sme im pomohli, sú teraz v Polsku. Musíme hovoriť aj o tomto otvorene. Polská vláda je pripravená rokovať o otázkach migrácie. My sme krajina, kde sa dodržiavajú princípy právneho štátu, budeme dodržiavať rozhodnutia prijaté predchádzajúcou vládou, budeme sa podielať na aktuálne prejednávaných mechanizmoch, ktoré súvisia s migráciou v EÚ. Dokážeme vyriešiť problém migrácie? Nuž, my všetci musíme poskytnúť odpovede na túto otázku, najmä tu v Európskom parlamente, pretože toto očakávajú od nás občania Európy aj od vás, aj odo mňa. O toto sa teda snažme. Toto je naša veľká výzva, pred ktorou stojíme. Nechcem, aby sa z Poliakov stali euroskeptici, nechcem, aby Poliaci vnímali Európu kriticky, preto by sme mali urobiť všetko preto, aby Európa bola spoločenstvom zvrchovaných, dobre riadených štátov. Polská vláda sa nevzdá tohto programu, ktorým bola poverená po slobodných voľbách, ktoré prebehli nedávno v Polsku. My sme boli zvolení, voľby sme vyhrali a vyhrali sme tieto voľby preto, že polskí občania to takto chceli. A teraz budeme pokračovať v našom programe Naši voliči totiž toto od nás očakávajú. Polsko a Poliaci majú dojem, že Polsko doteraz nebolo veľmi spravodlivou krajinou. My chceme, aby Polsko bolo krajinou e, rovných príležitostí, rovnakého rozvoja pre všetkých. Pre nás, pre Poliakov, je veľmi dôležité merať náš úspech na príklade najúspešnejších krajín v Európe. Sme mladým členom Európskej únie. Stali sme sa súčasťou EÚ s našim historickým eh, bremenom, eh, ale tiež eh, plný nádeje. Stali sme sa súčasťou Európy, ktorá bola zázrakom, bola našim snom. Bolo to stelesnenie rovnosti, spravodlivosti a chceme v takejto Európe byť, v takejto Európe spravodlivosti a rovnosti. Isté, že nie je to jednoduché, e, pretože ešte stále musíme prekonávať mnoho prekážok a problémov, ale sme odhodlaní e, v tomto procese pokračovať. Polsko teraz e, musí pracovať na tom, aby zlepšilo fungovanie svojho štátu. Prezident Kačinsky tragicky zosnulý bývalý prezident Polska sa vyjadril, že Polsko musí byť aj krajinou pre slabých. A táto výzva pred nami naďalej stojí. Zosnulý pápež Jan Pavel II povedal, nikdy sa nebojte. Teda, dámy a páni, nikdy sa nebojte. Poďme spolu stavať e, Európu rovnosti a spravodlivosti. Urobme to spoločne. Snažme sa zo všetkých síl o to, aby každý jeden Európan mal pocit, že sa s ním zaochádza rovnako ako s ostatnými. Polsko si nezaslúži byť terčom kritiky. Chcela by som pripomenúť, že sme museli upraviť predchádzajúci zákon o ústavnom súde, pretože predchádzajúca vláda eh, sa rozhodla urýchliť činnosť Ústavného súdu. Prvý návrh zákona bol predložený v roku 2012, ale tri roky sa nič nedialo. Ústava bola porušovaná. Takto rozhodol napokon sám Ústavný súd. My navrhujeme, aby opozícia mala väčšinu eh, na ústavnom súde. Ďalej, čo sa týka médií, princípy na ktorých staviame náš mediálny systém, sú rovnaké ako princípy, ktoré fungujú v tejto oblasti v Taliansku napríklad. My nerobíme nič iné, čo by ste už neboli urobili vy pred nami. Môžeme hovoriť eh, o množstve rôznych vecí, ale chcela by som zopakovať, že s celou touto diskusiou sa nesie jeden vážny problém. Nový rámec, ktorý predkladá Európska komisia, e, vyvolal kritiku aj predkladajúcej vlády pod vedením pána Tuska, ktorý bol vtedy e, predsedom vlády. A vtedy vláda vo svojom stanovisku, vychádzajúc zo stanoviska polských právnych e, expertov a rôznych iných odborných stanovisk, nový rámec nebol pre Polsko priateľný. Je tu problém a je potrebné ho vyriešiť. Ja mám pocit neprávosti, e, že sa my podrobujeme tomuto experimentu, ale som tu, stojím tu pred vami a myslím, že je mojou povinnosťou, že je mojou povinnosťou voči Polsku, ktorej mám tu česť byť premiérkou, ale tiež voči Európskemu parlamentu si to kladiem za povinnosť prísť a vysvetliť aktuálne dianie v Polsku, pretože si myslím, že je to potrebné pre nás všetkých. Ale predovšetkým je potrebné vysvetliť skutočnosti preto, aby sme budovali autoritu európskych inštitúcií a Európskej únie ako také. Ďakujem. A teraz prejdeme k záverečnému kolu rečníkov. Každý z nich dostane minútu rečníckého času. Najskôr pán poslanec Korvin Mike, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem povedať, čo podali už aj e, predo mnou iní ľudia, je iba jedna ríša, to je ríša práva. Nede iba o demokraciu, ide o to, ako vnímate právo. Súhlasím. Buď máme právny štát, alebo máme demokraciu, pretože právny štát chce jednu vec a väčšina chce inú vec a potom sa treba rozhodnúť. Už som to povedal stokrát e, a aj tu v Európskom parlamente. V Polsku máme tohto veľmi dobrý príklad. Niekto povie, že zmeny na súde neboli v súlade s právom, so zákonom a e, vládna strana hovorí im, dobre, no a čo? My sme zvolení a oni nie sú zvolení. Čiže ja som za právny štát a za nezávislé riadenie nezávislú vládu, ale počas prechádzajúcej vlády v Polsku predseda súdneho tribunálu napísal prezidentovi a spýtal sa, či je e, táto vec ústavnoprávna alebo nie. Čiže aby, ak právny štát má e, rozhodovať, tak v Polsku to vôbec nebolo jasné a myslím, myslím si, že Európska únia by mala byť zničená. E Teraz menej skupiny ENF eh, pán poslanec Marušik. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni. Keď zvažujeme politické dilemy, pokiaľ je situáciu v Polsku, mali by sme to robiť niekde inde, nie tu. To sú veci, ktoré sa už riešili, riešia sa, budú sa riešiť, ale v Polsku, v polských inštitúciách. Takže všetci sa prosím upokojme, buďme optimistickejší a dôverujme viac Európe boli aj iné veľké eh, veľmoci, ktoré prišli a odišli. Rímska ríša, eh, Sovietský zväz eh, a vidíte, Ázia tam je naďalej a takisto aj Európska únia, keď sa raz skončí, tak Európa tu bude naďalej. To sú mnohé národy, ktoré chcú jednu a tú istú vec, slobodu a spravodlivosť. Takže túto diskusiu dajme bokom a myslíme reálne na Európu. Ak vám záleží na budúcnosti Európy, tak nezasahujte do toho, čo robia krajiny, firmy, rodiny, podniky. Nezasahujte im do toho. Nechajte ľudí, nech si žijú slobodne podľa vlastnej vôle. Nech je Európa slobodná, nech všetci môžeme v Európu veriť. Možno ešte sú viacej. A ešte som zabudol jednu vec, prepačte. Vidím, že ešte mám trošku, pár sekúnd. Chcem povedať, že som veľmi rád, že táto diskusia eh, konečne spustila také sedliacké zdravé uvažovanie tu na v parlamente. Pretože sme predtým boli v takej slonovinovej veži, ako keby úplne mimo reality. A tá realita je predsa taká, ktorú vidíme v celej Európe, vo všetkých krajinách, z ktorých prichádzame. Takže tento zdravý sedliacký rozum by mal zvíťaziť a potom táto diskusia bude prebiehať ku konkrétnym problémom, ktoré v Európe sú. A potom budú v Európe šťastné národy. Ďalej nasleduje v mene skupiny EFDD pán Ivaskevič. Pani premiér, šanovní pánstvo. Ďakujem pekne, vážení e, kolegovia, vážená pani premiérka. Ja si myslím, že situácia v Polsku je normálna. Ja som zastupca opozície a tiež si to myslím parlamentná demokracia funguje. Môžem potvrdiť to, čo povedali dvaja e, predrečníci, a to síce, že táto diskusia e, dnes je o tom, aké sú hranice pravomoci Európskej inštitúcie, Európskej komisie a tak ďalej, pretože tieto hranice sa stále posúvajú, stále nové pravomoci sa e, pridávajú bez toho, aby na to bolo oprávnenie. Z hľadiska práva Európska komisia sa snaží byť nejakou uh, supervládou, e, šéfom všetkých šéfov, európskou vládou alebo, alebo čo. Ale na to nie je žiaden dôvod, aby sa oni takýmto spôsobom snažili zasahovať do Eh, interných otázok suvereného štátu. Eh, nemeckí alebo belgickí eh, politici a ich rady môžu, môžu sa starať skôr o seba. Máte tiež svoje problémy. Ekonomické, ekonomické problémy, ekonomická kríza, problémy s migrantmi. Veď vy máte vlastné problémy. A pani premiérka, dobrý E, prejav dneska naozaj sa mi páčil. Budúcnosť Polska je v rukách Poliakov. Je to naše rozhodnutie. Držím palce. Teraz mene skupiny zelených má slovo pani Harms. Vážená pani e, premiérka, ja som s mnohými polskými kolegami v zime roku 2013 a 2014 meste Majdan v Kieve. Bolo tam aj mnoho kolegov e, z vašej politickej strany. A títo kolegovia sa veľmi zasadzovali za princípy právneho štátu, E, za cestu Ukrajiny e, smerom na západ a tiež e, rozhodne boli proti autoritatívnym vplyvom Kremla a prezidenta Putina nielen na Ukrajine, ale tiež v Európskej únii ako také. A musím vám povedať, že ma veľmi zraňuje vo vašej reakcii na túto diskusiu, že vy tlieskate poslancom, ktorí ofenzívne apelujú na zničenie Európskej únie a sú financovaní prezidentom Putinom v tomto svojom úsilí. Toto by ste si mali prehodnotiť, do akých spojenectiev sa púšťate a o tom by sa malo podľa mňa hovoriť otvorene aj v Polsku. Chcela by som sa vo všeobecnosti eh, vyjadriť tejto diskusii v tom zmysle, že si myslím, že tu opäť eh, sme na bode, v ktorom si musíme uvedomiť, že nepríjemné konfrontácie v mene demokracie, v mm, mene princípov právneho štátu, veci, ktoré nie sú jednoznačne zakotvené v európskej legislatíve, že o týchto musíme viesť aj konfrontačné diskusie, pretože za toto diskusiou o princípu právneho štátu v Polsku v skutočnosti eh, je aj táto diskusia o tom, čo nás drží spolu prečo sa nám už nedarí zadefinovať pozitívne to, v čom spočíva naša európska identita, prečo sa vzdialujú ľudia aj štáty po voľbách od tohto spoločného európskeho presvedčenia. Toto musíme spoločne dosiahnuť aj v kontexte Polska, pretože poznám občianskú spoločnosť Polska, mám plnú dôveru v to, že polská spoločnosť nepripustí, aby táto krajina opäť spadla do diktatúry. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, v mene e, GUE pani Cimer, vážená pani predsednička vlády. Ja celý čas rozmýšľam o tom, prečo mám pocit, že sa nedostalo na stôl to, o čom sa skutočne malo hovoriť. A povieme takisto ako aj kolegyňa Rebeka Harms, aj e, mňa veľmi nahnevalo keď práve pri vyjadreniach, ktoré sa týkali stavu Európskej únie, požiadaviek, e, aby sa Európska únia úplne zničila, potopila, že ste e, vyvolali dojem, e, že podporujete tieto vyjadrenia, čo nie je v súlade s tým, čo ste povedali predtým. Povedali ste, že ste proeurópska, že vaša strana, že vaša vláda je proeurópska, že chcete byť šampiónmi, že chcete byť v popredí. Ale nie je predsa tak, že sa späť vrátime na národnú úroveň, k národnému vnímaniu veci. My na európskej úrovni potrebujeme nápravu, áno, naozaj je potrebná zásadná reforma. Potrebujeme, aby sa vychádzalo zo základných hodnôt EÚ, aby občania, ľudia v členských štátoch mali pocit, že Európska únia im prináša niečo naviac, nejakú pridanú hodnotu, niečo, za čo sa oplatí bojovať, nejakú alternatívu, k národnému presvedčeniu aj e, v snahe bojovať proti vojnám, ktorým dochádzalo v minulosti, že dokážeme žiť všetci spolu v pokoji a v miery. A preto som e, mala pocit, že ste nám vyslali signál nádeje, že si uvedomujete, že Polsko je istým mostom medzi Západom a Východom. My vieme, aspoň teda niektorí poslanci e, tu v Európskom parlamente poznáme problémy východoeurópskych krajín. Vieme, že e, sa tam musí e, mnoho vecí zlepšiť, je tam na čom pracovať, ale práve preto vás chcem poprosiť, aby ste sa nesťahovali preč, ďalej od nás. Netlieskajte týmto ľuďom, to sú tí zlí. To rozhodne nejako nebo, neobohatí Polsko. Ďakujeme pekne, teraz pán Ferhoštát. Uh, uh, Ďakujem pekne. Pani premiérka, trochu vás aj obdivujem, lebo za pár týždňov už e, požívate všetky triky premiéra. Napríklad hovoríte, áno, som tu, aby som zareagovala na vaše otázky, ale nikto sa ma nič nespýtal konkrétne. Prečo? Ja si myslím, že sme opísali predsa aj komisia, ja aj kolegovia, aké sú problémy. Prečo sú tieto zmeny na ústavnom súde problematické? Opäť to vysvetlím. Možno preklad do polštiny nebol taký dobrý. Systém je jednoduchý. Vy ste nominovali troch a dokopy piatich nových sudcov na ústavný súd a z nich tri, traja, e, sú výsledkom nových e, pravidiel, e, kde ste dali pravoveta trom členom vašej strany a to je problém. Takže traja členovia vašej strany môžu zablokovať rozhodnutia ústavného súdu na nových pravidel, ktoré vy ste prijali. Toto sa stalo. A na to nezareagujete? Myslíte, že to je bežná vec? Máte iba jeden argument. Aj pán Legutko to povedal. Áno, ale platforma tiež e, nejaké chyby e, mala. To je pravda, ale vy ste boli zvolená preto, aby ste boli lepšie ako platforma, nie aby ste opakovali tie isté chyby. O to ide predsa v demokracii. A Legutko povie, áno, oni spravili veci, ktoré sa nám nepáčili. E, štát jednej strany. A teraz je to naša úloha. My spravíme si štát jednej strany na ďalšie roky. Čiže mám na vás iba jednu otázku. Myslím, že na to môžete minimálne ako premiérka zareagovať. Pokiaľ eh, Benátsky eh, výbor dá negatívne eh, stanovisko, tak budete podľa neho konať? Budete akceptovať toto stanovisko Benátskeho výboru? Benátskej komisie? Možno, že by ste na to mohli hneď zodpovedať na túto otázku. Ďalej pán Legutko, ECR. Ďakujem bardzo. No, my máme... Ďakujem pekne. Vypočuli sme si Vypočuli sme si dvoch nepriateľov a na oboch stranách počujeme prehnané názory, ale niekedy je nemožné bojovať aj proti aritmetike Nemôžeme predsa bojovať proti tomu pomeru 9 a 6, tak ako sa tu povedalo, a mať tú väčšinu. Nie je to pravda, je naozaj absurdné to, čo tu hovoríte a ani nestojí za to, aby som na to vôbec odpovedal. Máme predsa ústavný súd a ja neviem, aké čísla, akú matematiku alebo akú aritmetiku vy aplikujete. Je tu proste, to proste niečo racionálne a zo zdravého úsudku. A tento súd, ktorý je najviac reprezentatívny a ktorý neumožňuje rozhodnutia piatimi sudcami, ja si myslím, že je to súd, ktorý funguje oveľa lepšie. Nie je žiadny argument, ktorý by bol proti, funguje oveľa lepšie ako ten predchádzajúci a bodka. A je to naozaj jasné. Pokiaľ ide o mass media, máme lepšie alebo horšie mass media? Máme oveľa viacej slobody prejavu a možnosti ako predtým. A vidíme to jasne. A vidíme, čo sa deje a vidíme, ako sa dávajú odpovede. Pán Guerrero, ďakujem pani predsedkynia vlády. Rozpráva, ktorá práve prebieha, sú tri línie, ktoré sú podľa mňa jasne identifikovateľné. Poprvé, česť a to, alebo vzdanie cti e, úlohe, ktorú zohralo Polsko pri obrane svojej zrchovanosti počas celej histórie, uznanie toho, čo Polsko urobilo za e, oživenie demokracie v Európe, ale zároveň aj jasné znepokojenie e, z rozhodnutí, ktoré prijíma vaša vláda, pokiaľ ide o mass media a ústavný súd. Všetci uznali, že máte volebnú legitimnosť, ktorá je postačujúca na to, aby ste mohli realizovať váš vládny program. S tým nemáme žiadny problém, ale väčšina, demokratická väčšina nezdôvodňuje alebo neumožňuje vyhýbať sa demokratickým hodnotám a vyhýbať sa pluralizmu. A pluralizmus sa obraňuje tým, že je kontrola vlády a že je sloboda mass médií. Viacerí rečníci povedali, ja som Poliak. A niektorí to boli až také dosť nebezpečné priateľstva. Ale ja tiež použijem tento výraz. A ja sa budem považovať za Poliaka, ale zo všetkých Poliakov, tých 50%, ktorí išli hlasovať a tých, aj tých 50, ktorí nehlasovali, ale ktorí aj za to, že nehlasovali, tak predsa svoje práva nestračili a tí, ktorí nešli hlasovať 38, ktorí hlasovali a ktorí vám dali legitímnosť, aby ste mohli hlasovať a tých 72%, ktorí vás nepodporili. Ďakujeme pekne teraz pán González Pons, menej e PP. Pán predseda, pani predsednička vlády, aby som vám chcel poďakovať za to, že ste vystúpili v tejto významnej rozprave v Európskom parlamente a bol by som rád. Spôsob, ako ste hovorili o EÚ, tak priaznivo, aby ste to používali tento prejav aj v Polsku a aby si to e, vypočula aj vaša politická strana v Polsku, ale nie som spokojný, keď som si vypočul, že ústavný súd je politický orgán, pretože ústavné súdy ako politické orgány neslúžia. Môžeme veriť jedine právne fungujúcim ústavným súd, súdom a nie som spokojný ani s tým, že vláda zabezpečí objektívnosť Mazmedí, Keď ja počujem, že vláda hovorí, že ona zabezpečí objektívnosť mass vždy si predstavujem líšku, ako robí poriadok v kurine um, nie je to vláda, uh, ktorá má takým spôsobom postupovať, má zabezpečiť slobodu mass médií. Tu nejde o zákon. Vy máte tú legitimnosť, aby ste mohli zákon zmeniť, ale hodnoty nemôžeme meniť. Tu nejde o Polsku, ale ide o polskú vládu a zameniať si vládu s národom, to je jedna z najnebezpečnejších uh, Eh, lekcií, ktoré môžeme urobiť v politike. Nejde o zvrchovanosť, ale ide o právny štát. Nejde o politiku, ale ide o slobodu, ako hovoril Manfred Weber. Ide o jednotu a nie o rozdeľovanie. A tiež by som ukončil tak, ako to urobil Enrique Guerrero. Niektorým vôbec nevyhovuje sa vyjadrovať alebo deklarovať za Poliakov. My všetci Európania sa môžeme cítiť Poliakmi, pretože sme Európanmi a my sme hrdí, že sme Európanmi a to, že aj Poliakmi a my len vás poprosíme, keď ste e, vyhrali voľby, e, tak nám to aj uľahčite. Bitte, Frau Schidlo. Nech sa páči, pani Šidlo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Pokiaľ ide o názor Benátskeho výboru, tak na, ten ešte, na toto stanovisko ešte čakáme. My sami sme si toto stanovisko vyžiadali v rámci polskej vlády a samozrejme pozrieme sa na to bližšie, keď to stanovisko bude hotové. Myslím, že aj pre nás by to bolo ľahšie, používať argumenty a vlastne keby sme to stanovisko Benátskeho výboru mali k dispozícii, tak by nám to pomohlo aj v tejto diskusii, e, pretože ja dúfam, že to objektívne e, ukáže to stanovisko, že e, stav ústavného súdu v Polsku je e, dobrý. My sme nezmenili spôsoby, ako sú sudcovia e, vymenovaní. To predchádzajúci parlament vybral E, členov súdu, dve tretiny e, teda desiatich e, súdcov. Desiatie nemôžu predsa 15 zablokovať. Čiže to sú moje argumenty. Ja zopakujem, že podľa mňa táto diskusia je nie je správna proste, ale som tu, prišla som, lebo rešpektujem skutočnosť, že Európsky parlament sa snaží objektívne riešiť tieto problémy, tieto obavy, ktoré má. Dámy a páni, nebudem robiť nejaké odkazy na tie intervencie, na tie vystúpenia, ktoré považujem za neúplne vhodné v tejto miestnosti, pretože mám istú dôstojnosť ako občianka Európskej únie. My nie sme nacionalistická strana. Keď niekto nás e, takto označuje, považujem to za úrážku, takže k tomu sa nebudem radšej ani vyjadrovať. Ale chcem zopakovať, že polská vláda bola zvolená v slobodných voľbách polskými občanmi a polská vláda vládne v Polsku, pretože má mandát polského ľudu a nie je to tak, že by polská vláda bola niečo iné ako Polsko ako naša vlast. Nie, takto proste demokracia funguje. A to je pravda aj vo vašich krajinách predsa. Ja si neviem predstaviť, že by som povedal, že nerešpektujem španielskú vládu alebo holandskú vládu, ale rešpektujem Španielsko a Holandsko. Rešpektujete proste daný národ, danú krajinu a danú vládu. Môžem nesúhlasiť s vašou politikou, samozrejme, to je právo každého človeka, a to je základ Európy. Každý má iné stanoviska, iné názory. My máme tiež iné názory, možno ako vy častokrát nesúhlasíme, ale diskutujeme o tom a to je veľká pridaná hodnota. Pre mňa a pre občanov Polska, pre Poliakov je toto veľmi dôležitá vec. My sme v Polsku počas mnohých rokov nemali možnosť o veciach otvorene diskutovať. Vy tu hovoríte o rovnoprávnosti, o spravodlivosti. To som veľmi rada, že spomínate takéto veci. Ja som rada, že Európska únia má záujem o polské problémy, napríklad ekonomiku. Spomenuli ste Sliesko. Ja tam blízko bývam a musím povedať, že Sliesko je mi veľmi blízke. Pochádzam práve z oblasti na hranici Slieska. Sliesko je nádherný región, žijú tam skvelí ľudia, ale Sliesko potrebuje pomoc od Európskej únie. Takže ukážte nejakú solidaritu voči Sliesku. Ukážte, že ste Európania. To je veľký problém pre Polsko. Obyvateľia Slieska mi teraz hovoria nasledovnú vec. Pomôže nám Európska únia s tým problémom, ktorý máme? Pochopia, že potrebujeme európsku pomoc, alebo nechajú e, nás sami, tak ako to bolo aj v prípadne tých lodeníc. E, takže prepačte, ale takéto otázky e, v Polsku zaznievajú. My sa snažíme ľuďom vysvetliť, že sme otvorení k diskusiám, e, chceme, aby Poliaci mali pocit, že Európska únia je tu pre nich vtedy, keď potrebujú pomoc. A preto som tu dnes s vami, lebo verím v Európsku úniu, verím v Európu. Verím, že občianská spoločnosť, ktorú ste spomínali dnes veľakrát, tak e, musím povedať, že v mojej vláde my sme vymenovali spolnomocnenca práve pre občianskú spoločnosť, pretože táto téma je pre nás veľmi dôležitá. A máme teda osobu, ktorá je zodpovedná za občianskú spoločnosť. predchádzajúcej vláde taká funkcia nebola a som presvedčená, že dobrý príklad, ktorý prichádza z Polska práve pokiaľ ide o budovanie občianskej spoločnosti, môže byť vzorom aj pre ostatní. Máme dobré príklady už aj e, z histórie. Mali sme hnutie Solidarity, mali sme všetky tieto veci, ktoré Polsko prinieslo do európskych dejín a to je základ, e, na e, ktorom môžeme budovať našu spoločnú Európu, Európu suverénnych krajín. Takže správme to. Správme to v súlade s vôľou e, ľudsk- e, polských e, ľudí. My chceme implementovať náš volebný program a chceme ukázať, že Polsko je krajina, ktorá zákon vníma veľmi vážne, takisto ústavu a takisto aj Európsku úniu. Ja som Európanka, som na to hrdá, ale v prvom rade som občianka Polska a na to som ešte hrdšia. Ďakujeme veľmi pekne, pani premiérka. So, there has to be a problem of translation because... Predpokladám, že naozaj je problém s tlmočením. Ja som totiž odkázaný na angličtinu, pretože po polsky nerozumiem, bohužiaľ. Uh, Naozaj ste povedali teda, že dodržíte rozhodnutie Benátskej komisie alebo nie? Áno alebo nie? Povedzte kľudne po polsky, ja tomu porozumiem. Áno alebo nie? Ja nemám kłopotu s tłumaczeniem. Ja rozumiem, že pán... E, Prepačte, ja nemám nejaký problém s tlmočením. Ja rozumiem, že vy ste taký zvedavý človek, chcete sa dozvedieť e, rôzne veci o Polsku. Ďakujem vám predsa, že umožňujete túto diskusiu, aj keď nie je možno úplne v súlade s rokovacím poriadkom. Ja som cestovala um, veľa kilometrov, aby som sem prišla, aby som odpovedala na vaše otázky a nemám problém rozumieť a porozumieť tomu, čo vy hovoríte. Čiže možno by sme sa mali navzájom lepšie počúvať možno by sme sa mali snažiť e, porozumieť tomu, čo ten druhý hovorí. Takže hovoríme tu o faktoch a nie predsudkoch. E, v tejto veci stanovisko ešte nebolo vydané. Čakáme na stanovisko a keď stanovisko bude vydané, tak potom ho budeme detailne analyzovať. Ďakujem pekne, pán Kenders. Okay, aber Herr, Herr Kollege Verhofstadt, auch Pán kolega Ferhovštát, e, budete sa musieť uspokojiť s takouto odpoveďou. Viem, že to pre vás nie je ľahké, ale budete to musieť akceptovať. Pán Konders. Ďakujem pekne. Bože, pani premiérka, dámy a páni, táto diskusia bola veľmi dôležitá, aj veľmi citlivá. Myslím, že to bolo jasné aj z toho, čo sme si teraz v posledných minútach vypočuli, ale myslím, že to je dôležitá diskusia. My všetci, vy všetci ste sa vyjadrili k dôležitosti právneho štátu. To je základ našej spolupráce. Málo, mal kto sa vyjadril v inom duchu. To je pozitívne. Ale keď hovoríme o právnom štáte, samozrejme začína sa z právnej témy rovno otvárať téma politická. A to je pochopiteľné. Je to otázka institucionálnej rovnováhy, eh, politických rozhodnutia a tak ďalej. A naozaj diskusia o e, právnom štáte je svojou povahou e, veľmi politická, je veľmi dôležité, že o tom dnes v parlamente hovorím. Všetci ste, myslím, jasne povedali, že nikto nie je dokonalý. Nemáme mať nejaké dvojité e, metre, všetci proste máme nejakú úlohu, netreba iba ukazovať prstom na niekoho, máme proste náročné obdobie v Európskej únii a treba, aby sme sa všetci pozreli na naše vlastné e, základy, pokiaľ ide o právny štát. Ja hovorím v mene e, Rady ministrov. V tejto otázke sme sa ešte nestretli, ale chcem vás uistiť, že aj zo strany Rady právny štát je dôležitý. Veľmi dôležitý. Na pár veciach sme sa zhodli. Poprvé, otázka nového mechanizmu, ktorý komisia a rada vytvorili. Je to výročný dialog o právnom štáte a komisia prijala rámec prepravy štát v marci 2014. Je veľmi dôležité s týmto mechanizmom EÚ pracovať a bola tu otázka, do akej miery e, ho posilníme alebo budeme používať iný mechanizmus. Ja som e, tento návrh ešte zatiaľ nevidel. Keď návrh bude, tak sa na to pozrieme. Ale myslím, že nejaký mechanizmus máme aj teraz a treba na ňom pracovať a plne rešpektovať e, všetkých aktérov jednotlivých inštitúcií. A v tomto duchu by som chcel povedať v mene predsedníctva, že sme odhodlaní, ako dobre viete, plne rešpektovať kľúčové hodnoty Európskej únie. Európska komisia momentálne pripravuje analýzu faktov, e, prebieha stály dialog s polskou vládou a v tomto zmysle sa zohráva veľmi dôležitá úloha, pokiaľ ide o monitorovanie e, vývoja v jednotlivých krajinách Európskej únie sme strážca zmluvy nakoniec. Viete, aké má e, pozície komisia, respektíve rada a je veľmi dobré, že sme sa dnes mohli porozprávať spolu s pani premiérkou, ktorá sa takisto snažila dnes sem prísť a vystúpiť a zareagovať na vaše otázky a vypočuť si vaše pripomienky. Ja som si z toho odnesol e, nasledovné. Áno, niekedy tie diskusie sú citlivé, ale toto som si odnesol. Dialóg je dôležitý. Vážny, seriózny dialog. Na tom záleží všetkým. Po druhé, je potrebné byť objektívny. To všetci povedali. Pozrieť sa na fakty objektívnym spôsobom. To spomínal aj komisár, teda duch spolupráce. A z tohto hľadiska je veľmi dôležité, že sme spomínali aj ten Benacký e, výbor, Benackú komisiu. A z našej strany vás uistujem, že my tento proces budeme veľmi e, usilovne sledovať a Budeme sa snažiť, aby sme kolektívne e, v rámci jednotlivých hodnotení, listov, článkov e, pracovali na tom, aby právny štát v Európe fungoval a darilo sa mu. Lebo v konečnom sledku iba ak bude úspešná spoločnosť, tak e, bude tu fungovať právny štát. A ak sa niečo ukázalo v tejto diskusii jasne, tak hľadiska politického právny štát je farboslepý, tak povedať. Takže ďakujem za tú rozpravu a teším sa na ďalšie kroky. Ďakujeme pekne teraz eh, na záver páni komisári. Najskôr ako prvý pán komisár Oettinger, vážený pán predseda, pani predsednička vlády, dámy a pani poslanci v Európskej únii, v médiách, eh, eh, teda médiá majú významný postoj, nezávislosť médií, je veľkým výdobytkom a rôznorodosť médií je tiež e, veľkým výdobytkom. A preto e, z dôvodu sťažnosti a požiadavej komisia nemá len právo, ale povinnosť preskúmať, či nezávislosť a rôznorodosť médií v Európe je e, zaistená a posilňovaná. Toto je presne naša povinnosť, nič viac a nič menej. Je v novom menšom polskom mediálnom zákone ide o tri grémia. Jednak predstavenstvo, jednak o dozornú radu, TVP a PR, teda verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu Polska. Ďalej eh, tam ide o dozornú radu oboch eh, týchto médií a tiež eh, ide o regulačný orgán médií Dozorná rada, ktorá pozostáva zo siedmých eh, osôb, ehm, má byť zostavená podľa návrhu ministra eh, kultúry, jednak eh, ministra ehm, práva teda dva zo strany vlády a 5 miest bude obsadených na základe verejného konania, ktoré potom odobrí regulačný orgán. Od konca roka sa teda uplatnila zmena a zo siedmých členov sa teraz e, stanú iba traja členovia a všetci traja členovia budú predmetom rozhodnutia ministra vlády. Ďalej po druhé, predstavenstvo. V budúcnosti predstavenstvo môže bez udania dôvodu a kedykoľvek byť zvolené a odvolané. A toto rozhodnutie opäť bude prijímať dozorná rada, ktorú vymenúva samotný minister. Okrem toho štátu TVP a PR bez mediálneho regulačného orgánu a bez parlamentu e, bude pozmenené. Teda zamýšľame sa aj nad tým, či tento vývoj kde sa nezohľadní rôznorodosť politických strán, kde iba samotná vláda um, zasahuje do činnosti verejnoprávnych médií uh, a je ohrozená tiež nezávislosť verejnoprávneho rozhlasu. Práve túto otázku chceme podrobne preskúmať. Som e, vďačný za to, že e, nám vláda pristúpila viesť dialog na túto tému. Chceme pokračovať v tomto dialógu aj o veľkom mediálnom zákone, ktorý sa ohlásil na február či marec. Uvidí sa, kedy sa predloží. A potom si vyhradzujeme možnosť zasiahnuť ešte pred schválením. Domnievame sa, že otázky právneho štátu by sa nemali e, skúmať spätne, ale malo by to byť výsledkom konštruktívneho dialógu medzi komisiou a členským štátom a danou vládou a parlamentom ešte pred konečným schválením v parlamente. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Oettinger. A teraz úplne na záver dostáva slovo pán Timmermans, pán predseda komisie. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, pani premiérka, pán predseda, Mohol by som reagovať na veľa vecí, ale hodina je pokročila a preto budem stručný. Poprvé, vypočul som si celú rozprávu, hovorilo sa veľa o suverenite a ja si naďalej myslím, že Polsko je viac suverénny štát, väč, má viac pod e, kontrolou svoje, e, svoj osud, e, než počas tisíc rokov predtým, ako sa stalo členom EÚ tým, že svoju suverenitu spojilo so suverenitou ďalších krajín, tak Polsko má poprvýkrát hranice, ktoré je, e, susedia Polska nespochybňujú. To je tá skutočná suverenita. To je e, veľký úspech európskych národov a aj Polska. Po druhé, všetci členovia Európskej únie podpísali dobrovoľne a ratifikovali v národných parlamentoch európske zmluvy tým pádom e, vstúpili do istých povinností, do istých záväzkov, pokiaľ ide o dodržiavanie princípov právneho štátu. Navyše, aj e, platí to, že to, akým spôsobom vy dodržiavate e, tieto povinnosti, bude vyhodnocovať súd v Luxemburgu, bude sa o tom hovoriť v Európskom parlamente, bude o tom hovoriť komisia, dokonca možno aj iné členské štáty Európskej únie to budú prejednávať. Čiže keď je nejaký problém e, s právnym štátom, tak nedá sa schovávať za národnú suverenitu. Vy ste podpísali zmluvu a tam ste jasne e, povedali, že témy sa môžu e, preberať na európskej úrovni. To je fakt. Pán Legutko je veľký milovník faktov a toto je fakt. Dám ďalšie fakty k tejto veci. Pán Legutko, vy máte právo na vlastný názor ale nemáte právo na vlastné fakty. Chcem eh, povedať pár vecí. Nemáme, pani premiérka, žiadne výhrady e, proti tomu, že princíp eh, vymenovania sudcov ústavného súdu má byť vyvážený. A tiež súhlasíme s tým, že tradície a princípy Polska majú byť rešpektované. Ale máme obavu naďalej, a to síce Ústavný súd podľa nás interpretoval, aplikoval tieto zákony, ale tieto rozsudky sú iba čiastočne dodržiavané z vašej strany. Nehovorím o tom rozsudku, ktorý vy ste spomínali, to je to rozhodnutie 3. decembra, kde je povedané, že starý parlament vymenoval príliš veľa členov, ale je tu aj rozsudok z 9. decembra a tam je povedané, že súd povedal, že zákon nového parlamentu je e, neplatný, pretože sa tým rušili predchádzajúce vymenovania, vrátanie tých, ktoré, na ktoré e, mal nárok predchádzajúci parlament. Takže v rámci dialogu, e, ktorý bude naďalej pokračovať, reagu- zareagujte na túto otázku. A pokiaľ tak veľmi e, si ceníte stanovisko Benátskej komisie, e, keďže ste si ho vyžadali, aspoň teda, tak som to pochopil, že to ceníte, tak prečo E, nepočkať s implementáciou zákona alebo zákonov, e, kým Benátska komisia sa nevyjadri, pretože teraz si to proste spravili a Benátska komisia bude mohla na to už iba expoz reagovať. Čiže otázka je naďalej, ako Polsko tieto otázky vyrieši. Lebo iba ak ich vyrieši, až e, ak vyrieši napríklad otázku zloženia ústavného súdu, tak až potom tento súd môže vykonávať svoju e, prácu e, strážcu ústavy. Právny štát a najmä oddelenie jednotlivých právomocí, to je otázka, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Európske dejiny v tomto sú veľmi bolestivé. Naučili sme sa, že potrebujeme mať demokraciu, rešpektovanie ľudských práv a rešpektovanie právneho štátu. Keď e, niektoré, z tohto, niektoré veci z tohto nefungujú, tak nefunguje nič. Nemôžete využívať demokraciu ako argument proti právnemu štátu alebo proti rešpektovaniu ľudských práv. To sme sa už naučili v bolestivých eh, dejinách Európy a Polsko vždy bolo veľkou obeťou tejto bolestivej histórie. teraz konečne vidíme slobodné Polsko, hrdé Polsko, nezávislé Polsko. Nie napriek EÚ, ale vďaka EÚ. A preto ja verím v to, že by sme si mali naďalej ponechať e, konštruktívny dialog s polskou vládou, lebo verím, že tieto otázky môžeme vyriešiť v súlade s tými pravidlami, ktoré všetci členovia EÚ dodržiavajú. Ďakujem pekne. Meine Damen und Herren, Dámy a páni, musím vás požiadať, aby sme uzavreli túto rozpravu. Opäť ste požiadali o slovo pani predsednička vlády ešte. Isté, že ste našim hostom. Ja vám nemôžem toto právo uprieť, ani vám ho nechcem uprieť, ale chcem len upozorniť, že e, máme ešte e, na programe e, ďalšie body na rozprave a preto nemôžeme viesť už ďalšiu diskusiu na tému Polska. Um, pôvodne sme to mali uzavrieť vyhlásenie pána Timmermansa, teda predpokladám, že to nám čoraz poviete, bude mať len informatívny charakter, nemôže to byť žiadnym podnetom pre ďalšiu diskusiu. Inak by som totiž musel dať slovo aj ostatným kolegom. Nech sa páči. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za tú možnosť ešte raz na záver tejto rozpravy vystúpiť a veľmi rada by som srdečne poďakovala. Je to pre nás veľmi dôležitá rozprava, významná nielen pre Polsku, ale aj pre Európsky parlament, pre nás všetkých. Ešte raz srdečne ďakujem a zdôrazňujem, že Polsko je demokratickým právnym štátom, je krajinou, ktorá dodržiava všetky ústavné záležitosti, zákony ktoré sú pre nás záväzné. A rovnako e, dodržiavame Európsku zmluvu. Ďakujem za všetky vystúpenia a prejavy a som hlboko presvedčená, že tie informácie, na ktoré ste čakali a ktoré som vám poskytla, že vám umožnia vytvoriť si vaše stanoviská a názory, sme vám vždy k dispozícii pre vašu rozpravu a úplne záverom, pán predseda, ak dovolíte. Pán komisár, položil otázku, že prečo sme nečakali na stanovisko Benátskej komisie a keď sme zaviedli zákon o ústavnom súde a tento zákon, zákon naprával, upozorňujem, alebo upravoval otázku fungovania ústavného súdu. Nečakali sme na to stanovisko rovnako ako vy, dámy a páni, a vy ste tiež skôr ešte zorganizovali rozpravu, rovnako ani komisia na toto stanovisko nečakala. Ja si myslím, dámy a páni, že všetci by sme mali mať hlboký pocit toho, že naša rozprava a náš spoločný dialog nás spájajú a skutočne približuje k tomu, čo je pre nás všetkých najdôležitejšie a to je hodnota, ktorú predstavuje EÚ. Ešte raz ďakujem dámy a pani za dnešnú rozpravu. Možná Vážna pani premiérka, srdečná vďaka za vaše vystúpenie. Ďakujeme aj za vaše slova vďaky, ktoré ste adresovali Európskemu parlamentu. Ja by som sa chcel poďakovať vám, pani premiérka, to, že ste sem prišli a že ste sa podrobili tejto e, diskusii, je dobrým znamením a to vás odlišuje od mnohých iných, e, ktorí síce tlieskajú, ale domnievajú sa, že sa tu táto diskusia vôbec nemala viesť e, a týmto sa od nich odlišujete. Ešte raz všetkým ďakujem. Rozpráva na toto.